Príjemné popoludnie, vážené kolegyne, kolegovia. Začneme s interparlamentným stretnutím pri príležitosti boja proti eh, násiliu na ženách. Je, ide o Istanbulskú konvenciu, boj proti násilia, násiliu na ženách a na národnej a európskej úrovni. A teraz už budem pokracovať po eh, litovsky. Eh, takže, vážené dámy a páni, veľmi ma teší, že dnes na našom dnešnom stretnutí s národnými parlamentami máme stretnutie s 15 parlamentami z členských štátov plus Norska. Zúčastňujú sa tu aj predstavitelia parlamentného výboru v Rade Európe a tuto boj proti rodovému násiliu je v našom výbore mimoriadne dôležitý. E, musíme iniciovať, aby sme sa my, ako aj komisia, e, pripojila k tejto konvencii boj proti násiliu na ženách a rada toto musí ešte schváliť a ja dúfam, že sa rada rozhodne, ako Európska únia v plnej miere pristúpi, aby sa toto stalo skutočnosť činnosťou. Európsky parlament sa za to prihovoril a pre nás je to dôležitý krok eh, v rámci boja proti násiliu na ženách. My sme už mali aj verejné vypočutia, obratili sme sa na komisiu v septembri, bol k tomu vydaný, vydané aj verejné komunike, ktoré sa týkalo tejto istambulskej konvencie tohto dohovoru a preto sme prizvali aj národné parlamenty. K dnešnému stretnutiu mám niekoľko pripomienok. Chcem vás vyrozumieť o tom, že máme dostupné tlmočenie e, vo všetkých, do všetkých jazykov a zo všetkých jazykov Európskej únie, okrem dánštiny a galštiny. Okrem toho je toto webstreamované, prenáša sa to cez internet a účastníkov by som chcela požiadať o stručnosť, pretože že máme veľmi veľa rečníkov. Tiež by som vás chcela požiadať, aby ste vyplnili formuláre, ktoré máte vo svojich podkladoch. Prosím, e, poskytnite a odovzdajte ich uvázačom. No a a téma je teda istambulský dohovor, a potom aj prístup k tomuto dohovoru, ako aj follow-up. Prvou rečníčkou je pani Virginia Langbach, ktorá nás poinformuje o e, výsledkoch štúdie jej inštitútu a každý rečník, nech sa páči, má 7 minút. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pre nás je to veľmi dôležitá príležitosť, nie len aby sme sa stretli s predstaviteľmi Európskeho parlamentu, ale aj s predstaviteľmi národných parlamentov. Spomínam si na rok 2013, kedy sme existovali 1,5 roka a kedy sme zverejnili prvý návrh, čo by sme mohli robiť urobiť v boji proti násiliu na ženách. Tento dokument bol absolútne prázdny, pretože sme nemali žiadne dáta, ktoré by sme vedeli porovnať. Bolo to preto, alebo bolo to preto, že v rámci toho boja za rodovú rovnosť E, sme nemali jeden z tých dôvodov. Teda toto je nie len dôvod, ale je to aj jeden z následkov nerovnosti a preto sme pripravili ďalší dodatok na index. Pripravili sme dáta, ktoré sú stále ešte jediným e, možným zdrojom dát a my sa snažíme ich spracúvať, aby sme sa pozreli na to, čo to znamená tento rok. A tento rok sme už pokročili a analyzovali sme sme, ako by sme mohli Európskej únii pomôcť vytvoriť celý súbor opatrení, aby sme merali pokrok aj v súvislosti s istambulským dohovorom, ale aby sme sa zamerali aj na špecifické formy násilia, ktoré sú podľa nás mimoriadne dôležité, ktoré je potrebné merať. A momentálne si myslíme, že je ešte stále veľmi komplikované ich merať a preto toto je náš záväzok. Potrebujeme dohodu a nemôžeme dať ďalej. Už dnes máme takýto prieskum a na tejto úrovni zverejnenia, čo je oveľa viac, ako to bolo v prieskume agentúry pre základné práva. Takže moja kolegyňa Blandín vám porozpráva, čo sme urobili, ako sa snažíme toto merať a čo si myslíme je potrebné urobiť, aby sme to mohli spustiť. Ďakujem veľmi pekne Virginia za tento úvod. Ja dúfam, že doteraz to všetko postupovalo dobre. No a môj deň začal tak, ako bežne začína, tým, že som si prečítala eh, správy a keď to robíte ako ako svoje živo, živobytie, tak eh, si môžete pomyslieť, že toto je dobrý nápad alebo hrozný nápad. Je to hrozný nápad, pretože uh, E, každý deň zažívame veľmi veľa násilia na ženách až po zabitie, ale je to aj dobrý nápad, pretože sledujeme, čo sa deje, akým spôsobom ženy alebo meny, e, muži alebo znevýhodnené osoby, ako sa meria e, kvalita tohto násilia. A toto je prvý krok, toto je prvý krok pri zavádzaní lepšej rovnosti. Je to prvý krok, aby sme navrhli prísť slušné politiky, aby sme ich monitorovali. Čiže vôbec už tento zámer merania kvality, aby sme proti tomu mohli bojovať, je ten prvý index a tam bol taký prvý e, náznak toho vývoja, ako povedala Virginia, ale zo začiatku e, ten dokument bol správny, lebo sme nemali dáta k dispozícii, ale teraz máme taký rámec, e, v rámci ktorého navrhujeme možnosti, ako merať toto násilie a ako spustiť potom boj za rodovú rovnosť. To meranie sa zakladá na troch vrstvách. Tu vidíte taký tmavý, tmavý eh, kruh a toto je boj proti tomu násilia a to sú naozaj trestné formy násilia a toto sú tie e, dáta, ktoré máme k dispozícii. Takže toto sme my ako spojenú, e, spojené opatrenie zhromaždili, pretože tá realita je naozaj široko rozvetvená, je to veľmi ťažké toto zhrnúť do jedného opatrenia. Ale vieme, že keď by sme sa zastavili na tejto úrovni, nebolo by to dostatočné a preto tá druhá, druhá, druhá vrstva, tá druhá vrstva opatrení sa týka samotného násilia, ktoré sú uvedené v istambulskom dohovore Napríklad tiež zmrzačovanie ženských pohlavných orgánov, to je tiež jeden z týchto javov, proti ktorému musíme bojovať. A potom sú tu aj ďalšie formy násilia, ktoré doteraz nie sú trestné. No a potom máme tu tretiu e, vrstvu, to sú e, kontextové faktory. Toto nám e, napomôže toto lepšie porozumieť a ako bojovať proti tomuto násiliu. A táto vrstva, táto konkrétna vrstva sa zakladá na povinnosti, ktorá vyplýva z istambulského dohovoru a bude nám napomocná pri monitorovaní trendov pri boji proti násiliu. Existujú trendy, kde by sme mohli e, viacej trestať napríklad sexuálne obťažovanie, zneužívanie, stolkovanie. Toto sú prvky, ktoré musíme lepšie preskúmať, pretože momentálne sa im nevenujeme. A táto vrstva sa bude zakladať na administratívnych údajov. No a potom e, tieto kontextuálne opatrenia musíme sa pozrieť, že musíme mať jedno hlavné jadro a potom sa pozrieme, ako vyzerá násilie v konkrétnej krajine. Potom budeme schopní tieto krajiny porovnávať, ale aj počas určitého časového obdobia. Takže tuto pôjde predovšetkým o to, aby sme sa pozreli, aký je výskyt násilia, či fyzického alebo sexuálneho, ako aj vraždy na ženách. A potom sa pozrieme e, na jednotlivé krajiny. Toto zatiaľ v tejto kalkulácii uvedené nie je. Druhým cieľom je merať závažnosť tohto násilia a na dopad násilia na životy žien. A po tretie pôjde o pripravenosť a ochotu týchto žien o tomto diskutovať. Či budú schopné a ochotné hovoriť o svojich skúsenostiach alebo nie. Tiež pôjde o ochranu pred ďalším násilím. Takže tieto spojené opatrenia sa takto vyvíjali e, v krajinách Európskej 28. Zakladalo sa to na prieskume agentúry pre ľudské práva. Tuto máme e, rodový index a to nám naznačuje, ako v rámci tohto skóre si počína jednotlivá krajina a ako si počínajú jednotlivé pohlavia. Tuto máme škálu od 1 po 100, kde si vieme urobiť predstavu, kde sú, ako vyzerá to skóre e, násilia, čiže pôjde, po, e, pôjde o výskyt, závažnosť a tú ochotu žien o tom hovoriť. A na základe takýchto e, opatrení budeme schopní monitorovať tento jav násilia aj čo do rozšírenia, alebo aj po možnosť boja proti tomuto násiliu. No a potom tie zistenia, ktoré vyplynuli z našej analýzy v oblasti e, násilia. Predovšetkým ide o e, vraždy na ženách, toto zverejnilo len 13 európskych krajín a teda môžeme povedať, že každodenne je partnerom alebo predchádzajúcim partnerom zabitá jedna žena. Tiež môžeme povedať, že 70 obetí fyzického alebo e, sexuálneho násilia majú e, následky na zdraví a toto má potom dopad na celú spoločnosť. A v konečnom dôsledku e, minimálne jedna osoba, jedna obeď z dvoch, teda polovica, e, nezverejní svoje pocity a zážitky nikomu, ani policii, ani lekárom. Takže my sa snažíme toto si neustále uvedomovať pretože pokiaľ ide o tieto svedectvá, myslím si, e, že tento pomer, tento konkrétny pomer e, sa trošku mení a e, to, to mlčanie trošku ustupuje. A tieto ženy e, nežili e, v spoločnosti bez násilia, ale žili v spoločnosti, kde prevláda mlčanie o tomto násilí. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Virginia Langbach a pani Blandin Molark za vaše prezentácie. A teraz by som odozdala slovo pani Simone Lanconi, ktorá je viceprezidentkou skupiny e, Grevio, teda je to skupina expertov, ktorá koná proti násiliu násiliu na ženách a domácemu násiliu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám veľmi pekne aj za pozvanie. Budem hovoriť po taliansky, pretože toto je moja prvá jediná možnosť, kde môžem hovoriť po taliansky a preto túto možnosť využijem. Pokiaľ ide o túto Istambulskú e, konvenciu a dozorný e, orgán, e, toto sa obracia priamo na inštitúcie konkrétneho štátu a ide tu o dialog, aby sme vykonali určité kroky, aby sme zavádzali harmonizované zákony, aby sme naozaj využili všetky opatrenia na boj proti násiliu na ženách a dodržiavanie Istambulskej komisii. E, v marci sme e, predstavili dotazník, ktorý vypracovala skupina Grevio, kde sú znázornené a spracované všetky články dohovoru a tento dotazník už bol e, rozdaný v Rakúsku a v Mníchove, v Dánsku, v Albánsku a toho času monitoruje mapujeme Turecko a e, Čiernu horu. A budúci rok, teda v dohľadnej dobe, e, toto vydáme v Švédsku, Portugalsku, Francúzsku a Taliansku. Fínsku a v ďalších e, krajinách Európy. Čo je v tomto ohľade dôležité, je, že sme dosiahli že už sme mali 27 ratifikácií a obrátili sme sa už na 25 krajín, ktoré to ratifikovali a v dohľadnej dobe e, vyvstane možnosť skupinu Grévio rozšíriť, teda túto expertnú skupinu e, na boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, čiže čoskoro táto skupina Grévio už bude rozšírená a budeme monitorovať viaceré krajiny. Čo sú tie najdôležitejšie zistenia pri tomto prvom monitoringu. Spočiatku je to veľmi ťažké zhodnotiť, pretože len teraz nedávno sme zverejnili túto publikáciu a 25. novembra budú zverejnené výsledky, ktoré sa týkajú Dánska a Albánska. A na základe výsledkov z piatich krajín je veľmi ťažké vyvodiť bilanciu e, Určite však, určite už budeme mať také základné línie, ktoré sa nám tam budú črtať a na základe toho sa tým budeme musieť zaoberať. Ide predovšetkým o niektoré z týchto tém. Pôjde predovšetkým o otázku údajov. Práve sme sa dopočuli o týchto údajoch, ale ide aj o administratívne údaje a ide tu aj o interpretáciu toho, čo sa udeje, pretože toto sú administratívne údaje, to znamená z oblasti justície, z oblasti presadzovania práva, tiež zo zdravotníctva. A tieto údaje nie sú drahé, nestojí to veľa peňazí, ak by sa nám podarilo tento systém zachytávania údajov aktualizovať. Bolo by to naozaj nákladovo veľmi účinné a okrem toho je možné na základe toho vytvoriť skutočnú politiku na základe skutočných údajov, pretože vieme, že statistické zistenia, ktoré sa sa týkajú výskytu, to sú väčšinou len odhady. Ale takéto údaje by nám v skutku umožnili politiku, e, ktorá sa týka násilia na ženách, naozaj zmeniť. A potom je tu aj otázka starostlivého preskúmania a zodpovednosti, zodpovednosti všetkých štátnych orgánov. Uh, Vieme, že o tom rozhodujú určité osobnosti v týchto orgánoch a kým tam nebude rodové pozoro- porozumenie, tak bude veľmi ťažké tie, túto predpojatosť prekonať. A niekedy aj konanie, ktoré je jednoducho automatické, a ako musím konštatovať, tu naozaj bude potrebná kultúrna revolúcia za účelom všeobecných snách, aby sa naozaj podarilo tieto ustanovenia implementovať na všetkých úrovniach. Bez nejakého kultúrneho základu bude mimoriadne ťažké E, túto konvenciu implementovať na všetkých úrovniach. Je naozaj ťažké nájsť jednu jedinku krajinu, ktorá by všetky zákony a celú legislatívu implementovala tak, že by bola táto konvencia plne uh, Mm, implementovateľná. Je potrebné prispôsobiť aj legislatívu, napríklad trestný zákon, aby sme mali jednotlivé postupy na mm, trestanie týchto činov. Tiež veľmi dôležité je domáce násilie, ale aj iné formy násilia, ktoré sú e, v tomto dohovore veľmi dobre popísané, avšak nezohľadnené v národnej legislatíve ako e, paradoxne e, trestať to, čo sa deje doma v rámci domáceho násilia. A aj keď domáce násilie je jedným e, z ťažisk, tak násilie na deťoch ešte nie je dobre zohľadnené. Tá Grevio bolo bolo označené, že je nepriateľské voči rodinám. Ale toto sú práve ešte rodiny. A kto v rodine sa venuje tomuto násiliu? A existuje naozaj veľký problém, ktorý všetci musíme riešiť a e, čeliť mu. To je otázka detí, e, mediácie v rámci rodiny, otázky spojené s tým, že e, deti majú byť E, mimo tej situácie majú byť vzdialené od situácie, kde dochádza k násiliu, majú byť chránené. A problémom je, že tie deti často nie sú chránené. Potom tu máme otázku migrácie, tie tiež zostávajú otvoreným problémom. A to sa týka tak politiky a zákonov, e, kde dochádza k rozličným násilným zväzkom, zmrzačovaním orgánov a k ďalším násilným činom, ktoré sú viazané na tie tradície mužskej msti. Samozrejme, že azyl, e, povolenia na pobyt, to všetko sú ešte stále otvorené e, problémy. E, mnoho štátov má výhrady pokiaľ ide napríklad o kompenzácie obetí. Samozrejme, že toto sú veci, ktoré my veľmi ocečujeme. Už nemám viac času. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem. Pani Simone Lanconi a teraz pani Pastrnova z Európskeho programu ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem organizátorom za to, že ma pozvali na toto podujatie. Ja som zodpovedná za program Rady Európy, ktorý má skratku HELP. A dnes vám chcem stručne tento program HELP predstaviť. Ide tu o boj proti násiliu páchanom na ženách, boj proti domácemu násiliu a vlastne vo všetkých týchto programoch je Rada Európy zastúpená. Čo je to program HELP? Jeho cieľom je pomôcť subcom št- prokurátorom a právnikom naučiť sa aplikovať základné normy európskeho práva v každodennej činnosti. Úspech programu HELP sa opiera o dva piliere. Poprvé je to sieť inštitútov pre sudcov a právnikov a my tiež spolupracujeme aj s Európskou sieťou pre odbornú prípravu siete a s advokátskymi komorami v celej Európe. Druhým pilierom nášho úspechu sú kurzy, e, ktoré organizujeme a dávame na našej platforme k dispozícii zdarma. Táto platforma má v súčasnosti viac ako 20 tisíc užívateľov a môžete vidieť, že záujem o takýto typ školenia prúdko rastie. Teraz máme trikrát viac ľudí ako pred 4 rokmi. Títo ľudia sa zaujímajú o naše kurzy HELP. E, kurzy sú k dispozícii e, všetkým koordinátorom, ktorí sa zaoberajú právnymi záležitosťami, e, ktorí riešia tieto témy. A my riešime rozličné témy, napríklad nediskriminácia, ochrana práva na trhu práce, azyl, Európsky dohovor o základných ľudských právach, obchodovanie s ľuďmi. To bol celkom zaujímavý kurz, ktorý sme za počali pred mesiacom. Tento kurz sme, práva detí, ten sme dali k dispozícii včera pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a máme aj kurz ohľadne domáceho násilia a násilia e, pása, páchaného na ženách. Tento kurz, ktorý sme dnes zverejnili e, a verejnosť o tom bude informovaná v najbližších dňoch, je spoločnou iniciatívou rozličných oddelení a Rady Európy. No a násilie na ženách to nie je len porušovanie základných ľudských práv, ale to je zároveň aj závažný prípad diskriminácie žien a prejavuje sa celou sériou javov, či už ide o sexuálne zneužívanie, fyzické násilie, ekonomické tlaky, ženská obriezka, nanútené manželské zväzky a tak ďalej. E, tento kurz pozostáva zo šiestich modelov. Násilie na ženách a domáce násilie, po druhé medzinárodný európsky právny rámec s dôrazom na ustanovenia istambulského dohovoru, e, ktorého Európska únia je signatárom. Tretí modul sa nazýva prekonávať prekážky e, v prístupe k spravodlivosti. Po štvrté, e, akcie z tieto činnosti alebo tieto činy z hľadiska trestného práva. Reakcia z pohľadu občianského práva a potom mechanizmus alternatívneho riešenia sporov. Takže tu nám máte niekoľko záberov, napríklad prezentácia, ktorá je súčasťou tohoto kurzu a vy si to môžete na svojej obrazovke pozrieť. Je to prezentácia pani Brigido Laffen a je dôležité vedieť, že v okamihu, keď Rada Európy pripravovala toto školenie, tak tu nešlo iba o nejaké odovzdanie poznatkov. My chceme takisto dosiahnuť aj e, zmenu postojov a odbornú prípravu. A preto spracúvame konkrétne príklady a hovoríme o zásadných indikátoroch, ktoré zmenili podobu európskej právnej vedy. E, medzinárodný rámec tu existuje, s dôrazom samozrejme na európsky systém, ktorý používa Rada Európy a Európska únia. A potom ešte tu máme ďalšie kurzy, sú to také rotačné kurzy, väčšina našich kurzov je veľmi interaktívna, obsahujú mnohé prednášky, Napríklad, aké škodlivé sú rodové stereotypy. V rámci tohoto kurzu máme k dispozícii videa s odborníkmi, napríklad je tam nemecká právna zástupkynia, bulharsky, talianská sudkynia, nemecký sudca zo Štrasburského e, e, súdu pre ľudské práva a tak ďalej a tak ďalej. Takto vyzerá jeden z tých modulov, o ktorých som hovorila. Je tu snaha lepšie pochopiť a vysvetliť, čo to vlastne znamená e, násilie páchané na ženách. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, tak e, my tu môžeme osloviť občanov 49 krajín a ich je dohromady 800 miliónov. Tu nám napríklad vidíte geografickú distribúciu e, nášho vplyvu. A pokiaľ ide o krajiny ako Západný Balkán, Rusko, Turecko, tak môžeme osloviť aj tieto krajiny. Na druhej strane však máme aj kurzy, ktoré sú výlučne určené pre e, členské štáty. Ja som chcela povedať, že tento program HELP skutočne funguje. Dopyt po týchto kurzoch rastie a ja som vás chcela požiadať o podporu. Pomôžte nám propagovať tieto kurzy vo svojich inštitúciách na pôde vašich e, e, vzdelávacích inštitútov pre sudcov, právnikov, inštitúciách a tak ďalej. A spoločne by sme mali vyvíjať tlak na Európsku úniu v tom Európsku komisiu v tom zmysle, aby venovala na takéto školenia viac finančných prostriedkov. My vieme, že existujú podobné programy, ktoré sú veľmi dobre dotované. Je to napríklad program boja proti radikalizácii. A ja chcem zdôrazniť, že teraz je ten správny okamih, aby sme spolupracovali. Je potrebné spojiť sily, je potrebné bojovať proti všetkým nežiadúcim javom, ako je rastúca sociálna nespravodlivosť, xenofóbia, nacionalizmus a tak ďalej. No a úplne na záver by som chcela povedať, že je potrebné uvedomiť si, že zdroje Rady Európy sú umedzené. Rozpočet Rady Európy je menej ako 0,13 európskeho rozpočtu. Ja sa vám chcem ešte poďakovať za vašu podporu. Dúfam, že budete tieto kurzy podporovať a že spoločne prispejeme k ochrane ľudských práv v celej Európe. Ďakujem a teraz by som chcela odovzdať slovo pani Piotrovskej z Poľska. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Budem hovoriť rýchlo, pretože mám málo času. Ospravedlňujem sa, prezentácia bude po poľsky, ale určite viete, že v Polsku čelíme mm, náročným časom, veľa sa toho deje, no a e, takže sa môžete pozrieť na obrázky a zvyšok vám popíšem. O čom by som chcela rozprávať? Poprvé o krátkej histórii e, ratifikácie Istanbulského dohovoru v Polsku, pretože to neprebehlo bez problémov. Organizácie žien museli naozaj intenzívne bojovať aj naša asociácia bola už od začiatku zaangažovaná v propagácii, vzdelávaní, osvete, informácií o tom, čo je to istambulský dohovor, ako môže pomôcť ženám pri získavaní e, pozície v spoločnosti a pri prípade e, boju s násilím. Takže, ako vyzerala ratifikácia v Polsku a ako vyzerá tá realizácia. Polsko podpísalo dohovor v roku 2015. Toho času prezident Branislav Komorovský podpísal istambulský dohovor a záväzná je od 1. augusta 2016. A vidíte na fotke práve toho prezidenta pána Komorovského, ako podpisuje dohovor, aj keď aj on sám mal voči nemu výhrady. Odporcovia e, dohovoru tvrdili, že dohovor je e, hrozbou tradícií, hrozbou náboženstvu, kultúre, ktorá podľa odporcov má e, provokovať násilie. Vraveli, že to je voľná s polskou kultúrou, tradíciou, náboženstvom. že tu ide o ideologické preformovanie spoločnosti. Toto tvrdili odporcovia taktiež hovorili, že neexistuje e, rovnosť pohlaví, že to je vlastne herezia. No, e, tedajší premiér Donald Tusk naťahoval proces ratifikácie a to, e, stával to na tom, že nemá dostatočnú väčšinu. Premiérka hovorila, že budú hlasovať za dohovor, teda tak ako aj Donald Tusk, že bude za ale e, predpokladá, že nebude mať dostatočnú disciplínu vo svojom vo svojom politickom e, klube. A taktiež dohovor sa e, konzultoval s zástupcami katolíckej cirkvy v Polsku a ten už spomínaný Branislav Komorovský priznal, že jazyk dokumentu mu nie celkom vyhovuje, že nie je adekvátny pre polskú kultúru polských zákonoch e, e, je problém, že nemáme e, dostatočné ustanovenia o násilie v rodine a dohovor hovorí o násiliu proti dievčatám a ženám a v poľských zákonoch naozaj nie je ani slovo o tom, že práve dievčatá a ženy sú najčastejšie obeťami násilia v rodine, že trpia diskrimináciou že na základe rodo, rodu sa predpokladá e, nejaká rola, nejaký stereotyp pre dievčatá a ženy. A to, keď sme na toto upozornili, tak to spôsobilo naozaj e, veľký rozruch. E, dohovor sa venuje ďalším otázkam, ktoré nie sú taktiež v našich zákonách, ako napríklad na, e, hospodárske násilie E, sexuálne obťažovanie, e, nútené manželstva, e, nútená sterilizácia a tak ďalej. i konwencja zobowiązuje. Dohovor zavezuje k príprave vzdelávania chlapcov a dievčat v protinásiliu. Je tam tiež obsiahlejšia definícia násilia, než je tomu u nás. Hovorí o zdrojoch násilia, čo je naozaj mimoriadne dôležité. A taktiež e, hovorí o stereotypoch, o prisudzovaných ženám E, hovorí o tom, ako má štát e, reagovať aj z finančného hľadiska na otázku násilia na ženách. Vďaka tomu, že dohovor bol v Polsku ratifikovaný, sme teraz mohli zaviesť tri prípady riešenia e, násilia na ženách. Je to overený postup pri zavedení istambulského dohovoru. Riešili sme to na úrovni parlamentu, pomáhala nám v tom čase pani Niška Kovská-Rajevič, ktorá je teraz europoslankyňou, vtedy mala na, na starosti práve otázku rodu a násilia. Čiže e, sa vďaka tomuto pripravila linka pre obete e, znásilnení, teda táto linka e, 24 hodín dostupná existuje. Riešili sme to aj na úrovni eh, spolupráce s policiou, to ešte zatiaľ nie je úplne dotiahnuté. E, ako vrajím, ten tele, ten telefoni, tá telefonická služba existuje, avšak do, do dnešného dňa neprebehla v Polsku žiadna kampaň, ktorá by informovala verejnosť o tom, ako tá linka funguje, ako ju možno používať. No a stále prebieha diskusia na tému e, zavedenia termínu hospodárskeho násilia, pretože takýto termín nie je ani v zákonoch, ani v žiadnych iných právnych e, e, e aktoch. V Polsku stále ešte nemáme v žiadnych programoch otázku násilia v rodine na základe pohlavia. Čiže násilie voči dievčatám. Je to veľký problém my sme naozaj na toto apelovali, chceli sme, aby zákon bol príslušne zmenený a minimálne, aby v úvodnom ustanovení sa uviedlo, že násilie sa týka najmä dievčat a žien. Doteraz sa nám to nepodarilo docieliť. V Polsku je teraz veľmi náročné diskutovať na tému dohovoru. Hneď vám poviem o tom, čo sa deje v Polsku. Przepraszam, ale nie słucha mnie ten. Ospravedlňujem sa, ale nepočúva ma počítač. okay. to może będę mówić, to zostawię ten ładny... Tak, možno ten tento pekný obrázok a budem rozprávať. Hneď vám o tom obrázku porozprávam, ale ešte predtým poviem, že e, e sa nám darí riešiť e, body z e, istambulského dohovoru na úrovni regiónu. Tam sa nám darí naozaj nejako zapracovávať výstupy z istambulského dohovoru. Takže sú to činnosti zamerané priamo na ženy. Peniaze v rozpočte presne pre túto skupinu vzdelávacie kampane, informačné kampane na tému násilia e, vzhľadom na e, pohlavie. Podarilo sa nám to už doceliť v niekoľkých regiónoch v Poľsku a dúfame, že ich bude časom viac. Na fotke vidíte prezidenta Jaroslava e, Kočinského, predsedu práva a spravodlivosti a od minulého roka už počúvame, že sa polská vláda pripravuje na to, že uh, anuluje uh, uh, teda, že vypoveda dohovor, potom sme počuli, že ho nevypovedajú, potom sme zase boli, po, nám potvrdili, že áno, vypovedajú ten dohovor a prezident Andrej Duda nedávno povedal, že mm, teda dohovor sa nevypoveda, ale radšej sa nebude nejakým spôsobom realizovať. V tej chvíli teraz ešte stále prebieha na túto tému mm, diskusia, avšak dohovor je v Polsku naozaj ohrozený a pravdepodobne e, bude vypovedaný. Ďakujem vám za pozornosť. Uh, uh, Ďakujem, pani Piotrovska. A teraz e, dáme slovo delegáciám, hosťom a poslancom a poslankyňam máme 10 minút na to a potom budeme pokračovať ďalším panelom. Takže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 Dohovor v 2015 a ratifikoval v 2017 parlamentný výbor pre ľudské práva eh, a rovnaké práva medzi mužmi a ženami zohral významnú úlohu pri ratifikácii dohovoru a preukázal, že je tu naozaj zásadná potreba modernizovať našu legislatívu tak, aby sme dokázali riešiť eh, povinnosti, ktoré nám z dohovoru vyplývajú. No a je dôležité spomenúť mimoriadne úsilie nášho ministerstva spravodlivosti, ktoré naozaj vynaložilo veľa úsilia na to, aby postupne zapracovalo všetky povinnosti, ktoré nám vyplývajú z mm, dohovoru. Ministerstvo spravodlivosti dalo na hlasovanie e, zákon, ktorý na základe e, článku 34 dohovoru hovorí o sexuálnom obťažovaní. A taktiež sa rieši kriminalizácia e, v prípade násilia na ženách, aby sme naozaj naplno mm, mm, integrovali dohovor do cyperského práva. V tejto chvíli existuje e, rámec, právny rámec na riešenie násilia na ženách. Snažíme sa riešiť tiež o preventívne opatrenia a bojovať proti násiliu. Aktualizovali sme uh, činnosť aj polície, a, policie, aby títo mohli adekvátne reagovať na prípady násilia. Pokiaľ ide o nové e, zákony, e, nastavili sme tiež telefónnu linku na podporu obetí, ktorá je prevádzkovaná organizáciou, e, ktorá sa venuje podpore žien, obetí násilia. Na záver by som chcela povedať, že pokiaľ chceme riešiť násilie na základe pohľavia, je potrebné, aby sme koordinovali všetky zúčastnené strany. Štátne, zo strany štátu aj e, e, ne, ne, ne, ne, mimovládnych. Je to začiatok, nie je to koniec. Ďakujem pekne. Pani ďalšia rečnička. Grazie Presidente, mi scuso se sono arrivata adesso, ma ero Ďakujem, pán, pani predsedajúca. Ospravedlňujem sa za oneskorenie, pretože ja som bola v inom výbore. Tí, ktorí nám gratulujú, že sme e, podpísali túto dohodu, že sme k nej pristúpili, e, tak robia dobre a my tak tomu aj pristupujeme. Naozaj je potrebné, aby táto dohoda bola v členských štátoch správne prijímaná. Je to dlhý proces ratifikácie a niektoré členské štáty podpisujú, podpisujú zmluvy v oblasti ľudských práv len preto, aby reagovali na tlak okolia, ale potom veľmi dlho mm, zaostávajú v oblasti ratifikácie a naozaj veľmi dlho trvá, kým sa dosiahnu nejaké konkrétne výsledky. Túto dohodu zatiaľ ratifikovalo 23 krajín, 14 z Európskej únie, nebudem ich všetky vymenovávať, a iné štáty iba podpísali túto dohodu. Táto dohoda je veľmi dôležitá, má okamžitý právny, e, právnu záväznosť a tie štáty, ktoré ju podpísali, tak museli prispôsobiť svoje zákony, tak aby mohli svoje vlastné zákony zladiť s tým, čo táto dohoda definuje. E, niektoré oneskorenia sú dôsledkom politických dôvodov, napríklad je to polemika okolo toho konceptu e, rodu a niektorých stereotypov, ktoré súvisia s týmto termínom. Myslím si, že hlavným cieľom dohody je, aby sa zasiahlo proti násiliu na ženách a proti domácemu násiliu. Tu v Európskom parlamente v rozličných uzneseniach, ktoré sme odhlasovali, tak my sme chceli, aby členské štáty čo najskôr odhlasovali túto dobu, dohodu a aby k nej pristúpili bez akýchkoľvek výhrad. Prístup Európskej únie k istambulskému dohovoru by nemal byť osamelý a nemal by nahrádzať prístup jednotlivých členských štátov a predovšetkým by mal pokryť oblasť kompetencií európskych inštitúcií, ktoré sa zaoberajú obeťami, migrantmi, spoluprácou v oblasti trestnej. Keď na to Európska únia pristúpi, tak zaistí lepšiu účinnosť a lepšie zladenie národných politík proti domácemu násiliu. Definícia domáceho násilia je rozličná v rozličných štátoch. A ja mám ešte jednu otázku na profesorku Lanconi. E, chcela by som sa aj spýtať, že či si myslí, že pristúpenie Európskej únie by mohlo znamenať krok vpred e, v prípade aplikácie tejto dohody. A potom ešte jedna otázka. Rada by som vedela, ako prebieha monitorovanie? Ďakujem. Ačiū, ponia Matera. Aš noriu informuoti mūsų šiandienos posėdžio dalyvius, kad jau 17 valstybių narių yra ratifikavusios Stambulo konvenciją. Ďakujem. E, už 17 členských štátov tu tento dohovor ratifikovalo. posledne Nemecko, Estonsko a Cyprus. Ďalšie členské štáty môžu E, nasledovať tento príklad a neodkladne ratifikovať e, tento dohovor. A teraz dám pani z litovského parlamentu. V našej krajine e, dochádzalo k intenzívnemu lobizmu. Väčšina napätia E, e, je spôsobená tým, že je tu naozaj e, dvojeznačná interpretácia. Napríklad interpreta- definícia rodu je vnímaná ako napadnutie kresťanských hodnot a preto dochádza k opozícii pri zavedení sexuálneho vzdelávania, pretože tam sa práve hovorí o rodoch. Toto napätie v spoločnosti sa preneslo až do parlamentu. Ja osobne pri, prináležím k tým e, poslancom parlamentu, ktorí absolútne podporujú túto otázku. Avšak realistický vývoj situácie eh, vedie k tomu, že si musíme uvedomiť, že pozitívny výstup hlasovania je nepravdepodobný. Chceli by sme sa výjsť, vyhnúť špekuláciám E, na, pokiaľ ide o obsah e, dohovoru a preto sme e, začali diskutovať na pôde parlamentu témy, vďaka ktorým by sa mohli vyjasniť časti dohovoru, ktoré údajne teda by mali dopad na naše hodnoty. Ďakujem. A teraz Pani Besera, ďakujem pani predsednička, ja sa chcem všetkým e, vystupujúcim poďakovať za ich e, zaujímavé a cenné príspevky a najmä pani Piotrovskej, pretože my si uvedomujeme, aká situácia v súčasnosti vládne v Polsku. My vás plne e, podporujeme a veríme, že ste odhodlané pokračovať. Ja by som chcela zdôrazniť význam toho, aby sa veci správne nazývali a kvantifikovali, lebo to je jediný spôsob, ako môžeme týmto problémom čeliť. Ja by som tu chcela upozorniť na jednu vec, na čo sa my vlastne sústreďujeme. A to nie... My sa sústreďujeme výlučne na obete. To je dobre, to je správne. Obete musia byť chránené, ale ja si myslím, že táto viktimizácia a tento prístup potom vedie k tomu, že tu potom pretrváva takisto obviňovanie, pocit viny e, v oblasti násilia páchanom na ženách. A ja by som sa chcela ešte vrátiť k dvom hlavným aspektom istambulského dohovoru. E, keby sa to podarilo e, spustiť, tak to by bol naozaj prvý integrovaný nástroj a mali by sme sa sústrediť aj na penalizáciu a odsúdenie agresorov, pretože my sme videli celý zoznam toho, čo znamená násilie páchané na ženách, ale pre všetky tieto činy, trestné činy, e, existuje meno agresor, môže byť, môže byť človek, ktorý zle zaobchádza, môže to byť e, násilník, môže to byť pasák a tak ďalej. Teda je dôležité, aby, e, ich, boli, aby, ich, e, aby sa voči ním vyvodilo, E, príslušné konanie a aby boli e, penalizovaní. A to je dôležité. A my preto musíme trošku zmeniť aj našu mentalitu a prístup. Ďakujem. Ďakujem, pani Besera. A teraz pani Boguslava Bošek z e, Polského parlamentu. Szanowni Państwo, ser... Vážené dámy, vážení páni, veľmi pekne sa vám chcem poďakovať za to, že ste mi udelili slovo. Ja som z toho Polska, ako povedala pani Petrovská, a chcela by som povedať, že nie je pravda, že by Polsko chcelo vypovedať e, istambulský dohovor. Dohovor bol vytvorený 11. Eh, maja 2011 a ja by som vás chcela upozorniť na to, že už hneď 22. Eh, februára 2011 minister eh, pardon, z práce a spoločnej sociálnej politiky, skôr než bol istambulský dohovor, hovoril alebo vydal vyhlásenie o pomoci obetiam násilia v tejto chvíli je v Poľsku 35 špeciálnych e, stredísk na podporu obetí násilia. Budúci rok e, sa otvorí ďalšie a v roku 2019 ďalšie, ďalšie takéto stredisko bude otvorené a takéto strediska poskytujú naozaj špeciálnu expertnú pomoc, čiže v každom regióne e, samozprávy pracujú Mm, v oblasti pomoci pre obete násilia. Musíme si uvedomiť, že obeťami násilia sú nielen ženy a dievčatá, ale aj slabší e, ľudia, čiže deti alebo starší ľudia. A týmto všetkým ľuďom sa e, ministerstvo venuje. A to nielen ministerstvo rodiny, práce a sociálnych vecí, ale toto spolupracuje s ministerstvom spravodlivosti, s ministerstvom e, školstva, e, zdra- zdravotníctva, školstva, vysokého školstva, kultúry a národného dedictva. A taktiež aj médiá majú, dostali za úlohu informovať a šíriť informácie o tom, ako brániť e, násiliu. Takže by som vás chcela poprosiť, aby sa tu nehovorilo, že v Poľsku chcú všetci vypovedať pomoc ľuďom, ktorí túto pomoc e, potrebujú. To nie je pravda. Ačiū labai. <clears throat> Mėly kolegos, mūsų pirmai paneliniai diskusijai skirtas laikas baigėsi. Uh, Takže uh, prvá panelová diskusia už pomaly končí. Nemáme už ani veľa času a preto nemáme ani čas na to, aby sme opätovne udelili slovo účastníkom pódia. Ale určite budete mať ešte možnosť e, v druhej diskusii sa prihlásiť o slovo. Každopádne ešte budeme mať slovo e, sa k tejto diskusii vrátiť, druhej panelovej diskusii. Takže pre vás máte, len pre vás, len ako pre vás máte minútku a pol. Ďakujem veľmi pekne, dovolte mi teda. Prepačte, ale ja musím odísť na inde, ale chcem sa poďakovať všetkým ženám, ktoré sú tu prítomné. Chcela by som svoje vystúpenie začať tým, že by som chcela vzdať česť 18-ročnej e, dievčine, e, ktorá prišla s plagátom a povedala, áno, ja ti verím. Minulý rok e, počas osláv svätého Firmína v Pamplone 18-ročné dievča bolo obkrútené 8 mužmi, a vyťahli videá a urobili z toho aj e, e, WhatsApp e, obrázky. A teraz prebieha súdne konanie a vlastne už e, začala aj kampaň a tre, ženy sa zmobilizovali, aby povedali e, tomuto dievčaťu, áno, veríme ti. Toto 18-ročné dievča je súčasťou tej percentáže e, rodového násilia, e, kde sa vydrilo viac ako 45 tisíc žien v Európe a každá z 20 znásilnených žien bola skupinovo znásilnené a táto žena zodpoveda tomuto percentu. E, musíme s tým skoncovať, pretože táto žena nám ukazuje, že ona jednoducho nespôsobila E, tento e, útok piatich mužov. My všetci sme za to, že budeme pracovať, aby členské štáty ratifikovali istambulskú, istambulský dohovor, ale je to otázka politickej vôle. Ratifikácia tohto dohovoru nebude znamenať, že členské štáty ho budú rešpektovať, lebo aj neratifikácia nebráni členským štátom rovnako prijať opatrenia v prospech rovnosti medzi ženami a mužami. A práve toto rodové násilie je dôsledkom nerovnosti medzi ženami a mužmi. My musíme nutne urobiť krok vpred, ale ja vás chcem požiadať o politickú vôľu v Baskicku, v Španielsku. V roku 2005 až v rokoch 2007 boli schválené dva zákony v prospech násilia v, v prospech e, rovnosti a proti rodovému násiliu. A ešte sa chcem zmieniť o deťoch. Pred desiatimi rokmi prvá asociácia, ktorá v Baskicku vznikla, mala možnosť prijať ako predsednička, ja ako predsednička Baskického parlamentu som mala možnosť tieto ženy prijať a oni mi povedali nasledovné. Treba venovať viac pozornosti našim synom a dcerám. Ja si každý deň spomínam na jej slova, pretože každý rok a každé ráno vidíme, že rastie e, počet e, detí, ktoré sú zavraždené svojimi otcami ako e, pomsta svoj, ich matkám. Čo môžeme urobiť iné, ako mať túto politickú voľu, prejaviť ju? Lebo je akákoľvek vra, iná vražda, ktorá nie je dôsledkom rodového násilia, tam sú i hneď reakcie ale toto, takáto situácia je v súčasnosti je neudržateľná. My nemôžeme nechať zabíjať 50 obyvateľstva tohto, tohto sveta, 50 per, páchať násilie na 50 obyvateľov Európy. Treba ísť vpred, ale predovšetkým musíme pracovať, aby sme dosiahli politickú vôľu a odhodlanie členských štátov, regiónov aj miestnych samozpráv v prospech rovnováhy a proti e, násiliu. Rada by som pokračovala, ale už ma čakajú na ďalšie schôdzi. Musím sa ospravedlniť. Ďakujem. Dovidenia. Ďakujem pani Barandika. A teraz dám slovo poslednej vystupujúcej prvom paneli. Pani Fatorini, nech sa páči. Presidente, per avermi dato la parola. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, za to, že ste mi udelili slovo. Budem stručná. V Taliansku celý talianský parlament jednohlasne v roku 2013 sa zhodol na tejto ratifikácii. Táto je dôležitá preto, lebo je právne záväzná, nie je to len taký návrh a potom je to aj jadro ľudských práv, je to nerovnosť, pretože vo svojej podstate je žena rovná mužom. A chcem to povedať polským kolegyňam I hovorím vám to úprimne, ja vaše problémy beriem vážne. To nie je ohrozenie rodiny, toto je napriam naopak jedna skutočná možnosť posilniť rodinné putá aj medzi deťmi, aj medzi ženou a mužom mužom, pretože tento vzťah sa zaklada na rešpekte a láske, na týchto katolických hodnotách, o ktorých hovoríte vy, že sú popierané, ale my ich práve, že dodržiavame, my to robíme preto, aby sme tú podstatu týchto vzťahov posilnili. A toto je dôležité pri týchto formách. Toto nejde o nejaké hm, zúfale prípady. Tu ide o normálne rodiny a teda si to vyžaduje spoločnú snahu pre nás všetkých. Ja to všetko aj vzdielam a počiarkujem a nesmiete sa báť ani týchto genderových teórií, pretože uh, každý má o tom svoju a inú predstavu, pretože práve tento rod a rodová rovnosť to je taká vágna záležitosť a aj násilie na ženách to sú rôzne formy násilia. Môžete mi veriť, toto je to skutočné jadro dôstojnosti mm, vzťahov, ktoré sa zakladajú na láske. Ja som už bola v Polsku a vidím, aké je tam bohatstvo, ale e, je tam aj veľa protikladov a protirečení. Ďakujem pekne. Ešte raz by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým účastníkom prvého panelu. Srdečná vďaka. A teraz sa dostávame k druhej časti, k druhému panelu tomto eh, druhom paneli pôjde o to, ako členské štáty eh, eh, implementujú istambulský dohovor. Ide tu aj o výmenu skúseností a osvedčených postupov. A ešte predtým, než udelím slovo poslancom z národných parlamentov a z Európskeho parlamentu, chcela by som spomenúť nasledovné. Chcela by som požiadať talianských a španielských kolegov a tiež predstaviteľov občianskej spoločnosti. Prosím, nech sa páči, prídite na pódium. Vítame srdečne pani Francesku Pulízi. Ah, Áno, prosím, nech sa páči, poďte sem. a tiež by som chcela privítať predstaviteľku Kancelárie pre Európu. Vážené kolegovia, Takže pokračujeme v našom dnešnom programe. Najprv udelíme slovo pani Franceska Pulizi. Pani Francúzska Francesca Pulizi je predsednička parlamentného výboru pre boj mm, proti násiliu na ženách. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za slovo a ja som predsedničkou príslušného výboru v talianskom parlamente. Zaoberáme sa vraždami žien a ostatnými eh, rodovými mm, druhmi násilia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 V roku 2013 sme ratifikovali tento zákon, ktorý bol veľmi dôležitý, pretože aj v parlamente sme mali veľmi veľa žien a po ratifikácii tohto dohovoru sme vypracovali dekret k vraždám na ženách a zapracovali sme dôležité opatrenie, ako napríklad bezodplatná právna pomoc pomoc, ale aj dôležité ochranné opatrenia, ako napríklad opatrenia alebo aj varovanie a tiež ide o boj proti násiliu na maloletých. Tiež sú tu kultúrne zmeny v našej krajine a tu máme školskú reformu. V rámci tejto reformy sme vydali zákon, kde v zákone je požiadavka na všetky školy, na všetkých úrovniach, ktoré musia zavádzať opatrenia na vzdelávanie k rodovej rovnosti, aby sme predchádzali rodovému násiliu. A to sa netýka len žiakov a žiačok, ale týka sa to aj rodín. V roku 2015 sme vypracovali prvý mimoriadný národný plán, kde boli zavedené veľmi dôležité opatrenia konania v boji proti e, rodovému násiliu. A toto je veľmi dôležité v boji proti násiliu. Potom sme spustili monitorovacie centrum a tu sa spájajú sily e, občianskej spoločnosti. No a tento rok eh, bola zriadená vyšetrovacia komisia, ktorej úlohou je sledovať implementáciu eh, istambulského dohovoru a spôsob, ako sa využívajú prostriedky, ktoré boli investované. V roku 2013 až 2016 to bolo 30 miliónov eur a ide aj o implementáciu predpisov. Čo z toho vzniklo po viacerých vypočutiach napriek skutočnosti, že naša krajina má veľmi pokrokovú legislatívu, predsa len k týmto vraždám ešte prichádza. Počet vražd klesá, ale neklesá počet vražd na ženách. Raz za dva dní je zavraždená jedna žena a napríklad aj zákaz stretávania sa, alebo varovanie, alebo zadržanie príčine. Toto predstavitelia justície veľmi málo využívajú. Rečnička sa ospravedlňuje, že hovorí príliš e, rýchlo. Len som si myslela, že mám málo času, tak som hovorila rýchlo. No, takže problém spočíva v tom, že nemáme dostatočné vzdelávanie na všetkých úrovniach talianskej spoločnosti a určite by bolo veľmi nápomocné, v boji proti domácemu násiliu, keby prišlo k takémuto vzdelávaniu. Niekedy Niekedy prichádza aj k bežným e, rozporom, ale to je rozdiel voči domácemu násiliu, ktoré je páchané na mnohých ženách. Len 13 perspekt- prefektúr zo 100 to e, využilo takéto opatrenia, ale vieme, že dohovor predpisuje, že spolupráca v sieťach strážcov zákona je veľmi dôležitá a práve preto aj vzďaka tomuto vzdelávaciemu programu je dôležité, aby všetci aktéry, všetci sudcovia, právnici a učitelia, lekári, lekári, ľudia, ktorí poskytujú právnu pomoc, musia byť v tomto ohľade vzdelávaní, pretože títo poskytujú pomoc obetiam a oni musia byť upozornení na mm, špecifika rodovej, rodového násilia, teda dievčatá a chlapci v školách musia byť vzdelávaní aby chápali, že to nie je láska, keď jeden partner druhému neprejavuje dostatočný rešpekt alebo mm, obmedzuje jeho slobodu. A toto je veľmi dôležité a aj ohľadne e, pomoci zo strany Európskej komisie, pretože na juhu Európy je skutočne potreba, aby sa zmenili veci na štruktúrálnej úrovni a aj univerzity musia k tomu napomôcť. Univerzity toto musia mať vo svojich osnovách, aby sme vzdelávali lekárov, právnikov a tí sa musia vzdelávať v predmetoch, ktoré im budú nápomocné k tomu, aby prispeli k tomu, že túto, toto násilie rozpoznajú. Toto musí byť e, obsiahnuté už v e, osnovách. Takže tu nejde len o ratifikáciu dohovoru, ale aj o implementáciu dohovoru. A ja si myslím, že komisia a parlament majú ešte veľa práce na tom, aby vypracovali smernicu pre členské štáty, aby táto cesta bola naplnená činmi. V našej krajine je ešte ďalší problém, s ktorý vám chcem oboznámiť. To je dvojaká viktimizácia, pretože sa nerozlišuje medzi rodinným konfliktom a domácim násilím, pretože žena ako náhle oznámi domáce násilie, ale zároveň sa zúčastňuje na trestnoprávnom konaní, ale aj na občianskom konaní v rámci rozvodu a e, udelenia starostlivosti a toto sa niekedy, táto domáce násilie zamienia e, s rodinným konfliktom a Mm, v konvencii z Istanbulu je absolútne zakázané, aby bola udelená starostlivosť, ak sa príde na to, že prišlo k domácemu násiliu, ale niekedy sa dostávame do paradoxnej situácie, že deti prisúdia do starostlivosti otcovi, ktorý bol zodpovedný za domáce násilie. Takže toto sú tiež veci, na ktorých musíme pracovať, aby sme podporili spravodlivosť v rámci justície a aby sme deti a ženy chránili. Ďakujem veľmi pekne pani Pulízi a teraz má slovo pani e, Pilar Canfela Rodríguez zo Španielského e, kongresu. Nech sa páči. Gracias. Ďakujem. Dobré popoludne všetkým. Je to veľká česť byť v Európskom parlamente a zastupovať e, španielský parlament, všetkých Španielov a Španielov. Keď sa pozeráme na rovnosť, skutočnú rovnosť medzi mužmi a ženami, keď hovoríme o boji medzi e, rodmi, tak všetci dobre viete, že Španielsko vytvorilo taký pionierský právny rámec nielen v Európe, ale aj v celom svete. A tento legislatívny rámec sa snaží pokryť tie potreby spoločnosti e, a istou povinnosťou, aby garantoval právo a slobodu. A v tomto konkrétnom prípade boja proti rodovému násiliu v prospech skutočnej rovnosti medzi mužmi a ženami, e, štát ako legislátor musí ísť dopredu a musí prijímať opatrenia, aj keď ešte krajina možno nie je pripravená príjmať takúto legislatívu. To je politická aj reálna, re, reálny záväzok e, zákonodarcu. No a k tomuto došlo v Španielsku. Už prešli roky a my sme narazili na takú skutočnosť, že každý deň štatistické údaje nám hovoria, že my nerobíme dosť a že to, čo robíme, E, tak vlastne ešte nedokázalo vykoreniť rodové násilie. Sú tu mnohé drámy a nestačí minúta ticha na to, aby sme povedali, ako, ale e, existuje jedno príslovie, ktoré hovorí, že sila bez kontroly neznamená nič a politická vôľa bez e, pokračovania E, a pod rozpočtovej pomoci neznamená nič. Rozpočty sú naozaj tým, e, čo premieňa na realitu politickú vôľu. A vo výbore pre rovnosť Španielského kongresu poslancov e, som prišla k záveru, že je potrebné bojovať proti dráme rodového násilia. A preto poprvýkrát v Španielsku E, v kongrese poslancov sa prijal štátny pakt, ktorý prijali všetky parlamentné skupiny. A sila tohto paktu, e, čo som sa často snažila ja tlmočiť nielen tlači, je, že e, keby iba jedna politická skupina bola o tomto pakte rokovala, tak určite by bol iný, ale jeho sila spočíva presne v tom, že sme sa zhodli všetci, aby sme mohli e, vytvoriť e, spoločný záverečný dokument, ktorý odráža politickú vôľu všetkých politických skupín, všetkých žien a mužov v Španielsku a tým je efektívny účinný boj proti rodovému násiliu. A pokiaľ ide o e, pracovnú metódu, tak návrhy, ktoré vlastne sme, e, ktoré vyvstali na rôznych vypočutiach v sociálnych sieťach v oblasti e, rodovej rovnosti, zasahovania štátu, vzdelávania, výchovu, zdravotníctva, súdnej oblasti, e, feministické hnutia. A ja sa tu chcem poďakovať feministickému hnutiu, lebo keby ich tu nebolo, tak určite by sme neboli tam, kde sme teraz, aj keď ešte stále veľa máme e, ešte máme stále veľa čo urobiť v tejto oblasti. Štátne inštitúcie, občianská spoločnosť, to všetko prinieslo svoj príspevok a posilňuje a doplňa e, tieto, tento dokument. Dokument ako taký e, je štrukturovaný do, tvo, do troch častí. Prvá časť to je diagnostika situácie. Samozrejme, že keď negociujeme, tak musíme prijať aj seba kritiku, a vychádzať z reálnej situácie, kde veci nefungujú dobre. My musíme e, donútiť e, verejné orgány, aby konali tak, aby boli rovnaké podmienky pre uplatňovanie si práv, ľudských práv. Demokratická spoločnosť predsa nemôže obracať chrb niečomu takému dramatickému, E, čím trpí v týchto chvíľach obrovské množstvo žien a ich detí, násilie. A teraz e, sú obeťami rodového násilia nielen matky, ale aj dievčatka a chlapci, pretože sú často používaní ako rukojemníci, aby sa čo najviac e, žena trpela. Toto je tá smutná realita a to je tá dráma a legislatívna, výkona ani súdna moc žiadnej spoločnosti uprostred 21. storočia nemôže zotrvávať v takejto situácii. Je potrebné konať. A my e, chápeme, že e, sú tu všetky opatrenia, ktoré sú v tomto pakte, to je 213 opatrení, aby sme mohli konať také hlavné štrukturálne osy sú citlivosť, prevencia, zlepšenie inštitucionálnej reakcie, e, pomoc e, a ochrana obetiam, pomoc a ochrana maloletých a e, ochrana ženy v každej časti vlastne celého procesu, odporúčania E, štátnym inštitúciám a verejným organizáciám, detekcia iných fóriem rodového násilia, ekonomický záväzok a monitorovanie situácie. Musím povedať, že každé z týchto 213 opatrení nemôže existovať samo o sebe a my vlastne musíme e, trvať na plnení každého jedného z nich. Tá táto dohoda je podporená ekonomickým záväzkom, e, ktorý v budúcich piatich rokoch bude distribuovaný, tak a, a vlastne bude e, e, tento príspevok nepríde len zo štátu, ale aj z autonómnych oblastí a to tak, aby e, už v tomto roku nejaké aktivity e, boli spustené. E, ešte by som chcela sa podeliť s vami o jednu úvahu. Rodové násilie, ako všetci veľmi dobre vieme, spôsobuje strach, bolesť, e, ne, e, bezmocnosť, samotu, ale najmä ticho. E, ticho obetí, e, ktorým sa hrozí a ktoré sú terorizované. Ticho okolia, ktoré nechce vidieť, alebo keď vidí, nechce to vedieť a potom ticho zo strany spoločnosti, ktorá si myslí, že to je individuálna záležitosť, ktorá sa týka niekoho iného. A preto, kým nezrú, ne, nezrútime tieto múry strachu, tak toto rodové násilie bude pretrvávať. V Španielsku, odkedy máme štatistiky v oblasti rodového násilia, viac ako 800 žien sa stalo obeťami e, mačistického teroru. A tento rok 44 žien bolo zavraždených, okrem toho 8 dievčatiek a chlapcov v dôsledku mačistického násilia zahynulo. A v roku 2016 bolo bolo obrovské množstvo udaní, vyše 200 tisíc udaní v našej krajine, eh, ktoré sa týkali rodového násilia. Pre ženy takéto údania sú veľmi zložité a skonštatovalo sa, že viac ako 80 žien, s ktorými sa zle zaobchádza, nikdy neudajú e, násilníkov. To súvisí s mačistickým násilím a je paradoxom, že počujeme často o tých falošných udaniach a chcem spomenúť prípad, ktorý spomínala e, zástupkynia Baskicka, pokiaľ ide o túto skupinové násilie v, počas e, Sviatkov svätého Fermína, kde sa e, médiá nepostavili na stranu obete, ale postavili sa na stranu tých, ktorí sa dopustili tohto barbarstva. E, skúmali, čo urobila ona, čo urobila potom, keď ju znásilnilo 5, neviem, či ich e, mám nazvať ľudia, ale budem korektná, lebo tu zastupujem španielský e, kongres poslancov, ale táto dievčina bola zničená, pretože aj naďalej pracovala, ale považovali ju za vinovatú za to, že toto násilie prežila. A preto na záver musím povedať, že nové generácie mladých ľudí sú veľmi dôležité. Generácie eh, by mali pochopiť, že eh, táto to rodové násilie eh, vlastne kvalifikuje často tento neomačizmus ako romantická láska, ako kontrola na sociálnych sieťach sa nazýva zbavenie ženy slobody ako prejav lásky Takže prosím vás, e, my musíme pracovať s mladými ľuďmi, lebo to je naša nádej. A celkom na záver, my naďalej pokračujeme v našej práci a e, v rámci legislatívneho prostredia, tak aby sme e, vybudovali demokratickú spoločnosť, so živými ženami, so ženami, ktoré majú práva a na ktorých sa nepácha násilie. Ďakujem. E, ačiū, ponė Rodrygės. Dabar noriu suteikti žodį poniai. Ďakujem, pani Rodrygės. A teraz pani Jackie Hunt, ktorá zastupuje Quality Now. Máte slovo na 5 minút. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Som rada, že som na tejto schôdzi a že môžem hovoriť e, o tom, ako zákonodárci implementujú dohovor Equality, Equality Now je medzinárodná organizácia, ktorá sa venuje propagácii práv žien a dievčat. E, venujeme sa aj napríklad práve medzinárodným dohovorom, ktoré propagujú ľudské práva. S viacerými organizáciami sme revidovali zákony o sexuálnom násilí na svete. E, pracovali sme s 82 jurisdikciami, mnoho z nich boli krajiny z EÚ. Prečo sme to urobili? Ani o tom hádam nemusím hovoriť, čo si v tejto miestnosti vieme. Uh, nakoľko ženy a dievčatá trpia násilím, najmä sexuálnym násilím. A najmä po kampani Me Too, e, e, to už vedia všetci. Nikto nemôže hovoriť, že nevedel o tom, e, že na svete dochádza k sexuálnemu násiliu a koľko žien tým trpí. Našli sme viacero medzier v zákonoch. Samozrejme vieme, že zákon nie je odpovedou na všetko, je potreba zmena e, spoločnosti, je potreba školiť, e, potrebujeme implementovať zákony, avšak prvá vec, na ktorú sme sa chceli pozrieť, je, či si zákony robia svoju prácu a či naozaj chránia ženy a dečata pred sexuálnym násilia. Mm, našli sme sedem problémov, ktoré sa dali uplatniť vo viacerých krajinách, vrátane krajín EÚ. Prejdem nimi stručne. Niektoré zákony umožňujú útočníkovi, aby e, ne, nemal žiadny problém, pokiaľ sa akýmsi spôsobom dohodne so, s obeťou, bude to formou sobáša, finančného vysporiadania, ale každopádne znamená to, že on nie je potrestaný a ona sa nedovolá spravodlivosti. E, niektoré e, zákony e, E, chránia skôr žen, ženu a, jej česť e, a jej cnosť a neriešia násilie, ku ktorému došlo. Niektoré na, zákony konkrétne e, riešia znásilnenie sobášom. Toto sa myslím netýka krajín v EÚ, ale v Indii nedávno súd rozhodol, že pokiaľ nevesta má viac ako 15 rokov, tak je možné si ju zobrať po znásilnení tejto osoby. Sudcovia, ktorí vnímajú takéto stereotypy od začiatku, tak sa budú pozerať na ženu ako na tú, ktorá je vinná. A pokiaľ nie je, tak povedia, zdokonalá obeď, tak môže ten súdca e, odvolať obvinenie, pretože častokrát práve pubertálne dievčatá sú obviňované, že to je ich vina, že zviedli tých mužoch. Tak tiež je problém v situáciách s extrémnej zraniteľnosti a toto e, sa deje aj v našich krajinách, krajinách EÚ, aj v mojej krajine. A naozaj to je veľký problém, pokiaľ ide o ochranu adolescentných e, dievčat. Máme zákony, ktoré si vyžadujú e, napríklad svetkov, pokiaľ na krika treba použiť konkrétneho doktora, ale ten nie je u vás dostupný, ale vy potrebujete um, lekársky dôkaz o tom, že došlo k násiliu, k násilneniu, čiže ženy častokrát nemôžu sa dávať spravodlivosti kvôli existujúcemu e, systému. E, zákony naozaj sú dôležité, je naozaj veľmi dôležité, aby sme sa sústredili na útočníka. Istambulský dohovor je veľmi zaujímavý. Hovorí nielen o súhlase, ale o dobrovoľnom súhlase z hľadiska slobodnej vôle osoby na základe e, okolností. Ako som už spomínala, sú tu formy budovania zákonov. Pokiaľ tie zákony sú budované na základe morálky, kontroly mužov nad ženským telom či e, skutočnosti, pokiaľ napríklad dojde k znásilneniu a tento útočník e, môže obísť, alebo teda vyhnúť sa trestu v rámci nejakej formy vysporiadania, tak to znamená, že No násilie na ženách bude naďalej prebiehať, že prebieha ďalej a nie je potrestané a vy v rámci svojho právneho systému potom umožňujete kontrolu nad ženským telom umožňujete to, že žena je podriadená mužovi a potom e, bude dochádzať k ďalším nezákonným činnostiam. Napríklad v mnohých krajinách e, sú nutené pre, predčasné manželstva, násilie e, v domácnostiach a tak ďalej, pretože žena má podradenú pozíciu v domácnosti. Takže pokiaľ existujú zákony, ktoré sú postavené na otázkach česti a aj násilie e, sa tak vníma, tak je potom naozaj náročné dovolať sa spravodlivosti. Potom je tu sex versus násilie, pokiaľ ide o to, ako, je definovan, ako sú definované zákony. Mm, pri niektorých zákonoch je potrebné dokázať ďalšie násilie. Napríklad samotné znásilnenie nie je vnímané ako, ako násilie. Ako dokážete ďalšie násilie? Že musíte mať modriny, pretože ste bojovali, pokiaľ ich nemáte, tak znamená, že ste nebojovali a ak ste nebojovali, to znamená, že ste súhlasili, takže to nebolo znásilnenie. Takže opäť, ten zákon e, e, e ženy diskriminuje, tie už musia naozaj extrémnym spôsobom dokazovať, že boli znásilnené. E, hovorí sa tu, že násilie dochádza kvôli, kvôli túžbe mužov, ale e, násilie nemá dočinenia s túžbou. Je to otázka násilia, ide tu o, o, o potreby, mužské potreby, takto sa to vníma a nehovorí sa to o ženských právach. Otázka súhlasu je v podstate v tejto chvíli nereálna keď sa pozeráme na zákony, aj vy, keď budete riešiť nové zákony týkajúce sa násilia na ženách, tak je dôležité, aby sa ten zákon sústredil na útočníka. Nemalo by sa riešiť, či žena súhlasila, ale mal by sa riešiť muž, či naozaj ako on e, konal. Je naozaj zásadné, aby v prípade násilia sa riešil útočník, že je to jeho zodpovednosť a nie jej. A toto by malo platiť pri všetkých zákonoch, nielen prípade sexuálneho násilia, ale aj v prípade iných zákonov týkajúcich sa e, žien. istambulský dohovor, ako určite viete, hovorí o sexuálnej diskriminácii a o tom presne hovoríme, na tom staviame. Musíme prekonať sexuálnu diskrimináciu a musíme sa sústrediť na útočníkov, nie na obete, ale je dôležité, aby ženy nemali podriadenú pozíciu. Teraz sa trochu preklikam ďalej moje posledný slajd. To je naozaj akási výzva e, štátom aj Európskej komisie, aj poslancom Európskeho parlamentu, aby ste toto um, podporili. Chceli by sme odstrániť všetky zákony a postupy, ktoré podporujú diskrimináciu na ženách, vrátane tých, ktoré umožňujú uh, uh, priestor pre nerovnosť a kontrolu. Chceme taktiež zabezpečiť to, aby e, obete mali prístup k službám, ktoré im uľahčia e, spamätať sa z násilia. Naozaj je dôležité, aby toto bolo poskytnuté čo najrychlejšie. Je dôležité, aby sme sa pozreli na medzirezortný priestor. E, musíme naozaj poskytnúť špeciálne služby všetkým, ktorí takéto služby potrebujú. A naozaj by sme chceli, aby každá krajina mala národný akčný plán, ktorý by bol plne financovaný a pravidelne monitorovaný, tak aby istambulský dohovor bol e, živým dokumentom, čiže sa na to budeme neustále sústrediť a Európska komisia má tiež stratégiu na násilie na ženách a chceli by sme, aby sa teda na to zamrli aj členské štáty za podpory Európskeho parlamentu, aby sme naozaj e, existovali v súlade s istambulským dohovorom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Hent, ďakujem všetkým e, účastníkom nášho druhého panela. Teraz udelím slovo poslancom Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Teraz dostane slovo pani Kozlovská. Ďakujem pekne za slovo, e, pani predsednička. V prvom rade by som sa chcela poďakovať e, rečníčkam a zablahoželať im k úsiliu, ktoré prijali, e, podstúpili naozaj tie prípady zo Španielska sú veľmi seriózne ich činnosť v Španielsku v tejto sfére je veľmi e, uznávaná, známa. Celá Európa sa díva na Španielsko a určite sa máme čo učiť. Chcela by som zdôrazniť, že zavedenie alebo realizácia je veľmi oveľa náročnejšia než e, e, podpísanie. Teraz ho, bojujeme o to, aby všetky krajiny ratifikovali istambulský dohovor, ale ešte dôležitejšie je, aby ho naozaj aplikovali, pretože to je naozaj náročné. A ja by som sa chcela pripojiť k tým ľuďom, ktorí sa dnes vyhlas, vyjadrili a ktorí hovorili, e, že je dôležité a ako sa k tomu postavia e, zákonodarcovia. Pozrime sa, E, kto tu sedí. 90% sú tu ženy. Hovoríme o tom, ako chrániť obete, ako im pomôcť, ako ich bezpečne vypočúvať. Celá táto diskusia sa krúti okolo obetí e, násilia. A preto som rada, že v istambulskom dohovore sú špeciálne oddiely, kde sa hovorí o pre- predchádzaní a taktiež angažovaní mužov do e, politiky proti násiliu. To je naozaj zásadné, pretože inak budeme hovoriť ešte 20 rokov o obetiach ženách e, iba medzi ženami a neposunieme sa dopredu. A posledná vec, chcela by som doplniť moju kolegyňu Janu Pietrovskú, ktorá hovorila o tom, ako v Poľsku sme riešili e, otázku proti, politiky proti násiliu. Máme zákon na boj s násilím v rodine, Máme národný program už niekoľko rokov a tieto programy sa neustále menia. Napríklad v roku 2010 sme zmenili zákon o násilí a zavedli sme tam ustanovenie, že e, útočník musí odísť z bytu a nie obeď, aj keď on by ten byt vlastnil. Bolo to naozaj ťažké, ale podľa sa nám to. V roku 2012 sme podpísali istambulský dohovor, a ešte predtým sme zmenili trest za e, násilie. Zavedli sme nové ustanovenia, ktoré, ktoré pomáhajú obetiam pred súdom. Napríklad sme zaviedli nové, nové e, sféry, kybernetické násilie, čiže v priestore internetu. Takže toto sme všetko urobili a potom pri ratifikácii E, v roku 2015 boli predstavitelia, e, politickí predstavitelia proti. A preto tu dnes sa hovorí, že e, Polsko sa teda prestane uznávať dohovor a som ráda, že pani poslankyňa, ktorá je zastupiteľkou práva a spravodlivosti, povedala, že polská vláda nevypovie e, dohovor a všetci vy ste mi svetkami, naozaj sme to tu počuli, že polská vláda nechce vypovedať istambulský dohovor. To som veľmi rada, ďakujem. Ďakujem pani Agneške Kozlovskej. V tejto chvíli by som chcela udeliť slovo e, poslancovi z Norska. Ďakujem za slovo, som veľmi rád, že tu môžem byť. Zastupujem norský parlament a rád by som vás informoval, že do tohoto leto sme prijali dohovor v norskom parlamente, prebehlo to hladko. A myslím si, že jedným z dôvodov bolo, že dohovor nie je e, kontroverzný, v Norsku teda tak nie je vnímaný a taktiež mnoho mechanizmov, ktoré sú v dohovore, už bolo pokrytých v existujúcich právnych predpisoch. E, my sme sa domácemu násiliu venovali 15-20 rokov a videli sme podľa čísel, že tie čísla sú rovnaké, približne rovnaké ako pred 15-20 rokmi, čiže nás napriek novým právnym predpisom, novým mechanizmom, ktoré existujú, tie čísla neklesajú. Takže si myslím, že je potrebné, aby sme zaviedli efektívnejšie opatrenia aj u nás v Norsku. Norsko je za normálne okolnosti veľmi liberálna krajina. A chceme prijať e, silnejšie stanovisko. A ďalej, čo musíme v Norsku robiť, je viac sa sústrediť aj viac financií poskytovať na vyšetrovanie, a aj na e, vedomosti musíme aby musíme naozaj v našich e, činnostiach sa zamerať práve na túto sféru. Myslím si, že dohovor je mimoriadne dôležitý, pretože áno, e, zameriava sa na útočníka, ale robí ešte niečo. presúva otázku násilia na ženách z individuálnej scény do sféry do sféry otázky globálnych ľudských práv. A vďaka tomu je možné zaviesť e, silnejšie nástroje. Môžeme vyvíjať medzinárodný tlak. Môžeme bojovať tak ako sme robili aj v otázkach e, trestu smrti či boju s diktátormi, máme skúsenosti E, s týmito otázkami v rámci globálneho riešenia ľudských práv a preto môžeme aj na otázku e, teda na, na ženách sa dívať z tohto hľadiska. Teším sa na ďalšiu diskusiu tejto téme. E, ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz dám slovo pani Rače Garcia Pérez. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem sa poďakovať e, našim panelistkám za vystúpenia, ktoré nám pomáhajú e, urobiť si obraz o tom, ako, aký pokrok dosiahli v jednotlivých európskych krajinách v otázke boja proti rodovému násiliu. My tu teraz môžeme vymenovať rozličné iniciatívy súvisiace s istambulským dohovorom, ktorý je veľkým krokom vpred e, k vyjadrením politickej vôle a pracovať e, proti e, rodovému násiliu. My všetci teraz súhlasíme, že hovoríme možno o tej najväčšej sociálnej výzve nielen v Európskej únii, ale v celom svete E, ženy sú vražené len preto, že sú ženy a preto je potrebné e, väč, viac na toto upozorňovať a bojovať. Je dôležité vyvíjať väčšie úsilie v rozličných členských štátoch i v Európskej únii. V niektorých z vystúpení som si vypočula o žiadosti o e, vypracovanie Európskej smernici o rodovom násilii. Ja si myslím, že to by bolo dôležité. My to tu v Európskom parlamente už dlhšie navrhujeme, my ako poslankyne, pretože si myslíme, že to je nevyhnutné. Je nevyhnutné, aby Európa prijala legislatívu v tejto oblasti, aby sme nechali bokom tie kamene na ceste, ktoré nám háču tí, ktorí hovoria, že či je Európska e, únia kompetentná alebo nie prijímať zákony v tejto oblasti. V iných oblastiach nemala Európa kompetenciu a prijala úpravy zákonov. A toto je podobné. Ak je politická vôľa, tak je aj možnosť robiť to. A hovorím, že je to dôležité, pretože my potrebujeme mať legálnu typológiu toho, čo je obeď rodového násilia, pretože to sa podobá vo všetkých e, e, členských štátoch. Keď budeme mať takúto spoločnú typológiu, tak bude veľmi ľahké vypracovať spoločné politiky a tie potom môžeme spoločne zdieľať. Pretože keď sa dnes niekto v niektorej členskej e, krajine označí za obeď rodového násilia, v ďalšej krajine je to považované len za obeď obyčajnej delikvencie, takže ja si myslím, že je dôležité, aby sme to urobili. Využíme teda dnešné stretnutie, ktoré zorganizoval Európsky parlament spolu s národnými parlamentami, aby aj odtiaľto vzýšla táto požiadavka na Európsku komisiu, aby skutočne si uvedomila, že je potrebné spustiť tento legislatívny nástroj, pretože tak ako povedala naša kolegyňa zo španielského e, parlamentu Pilar, že iba zákonmi nemôžeme bojovať, ale so zákonmi nemôžeme absolútne bojovať. Takže prosím vás, E, pripravme si, vybavme sa legislatívnymi nástrojmi a potom budeme môcť robiť všetko, čo bude v našom dosahu, aby sme mohli žiadať, vyžadovať, požadovať e, potrebné prostriedky na to, aby sa to stalo skutočnosťou. E, ak nebudeme mať legislatívny rámec, tak bude ťažké ísť dopredu. Myslím si, že my musíme bojovať proti E, nespravodlivej e, a nerovnej spoločnosti a dnes je potrebná čoraz väčšia miera politickej vôle, aby sme mohli takejto realite čeliť. A to z hľadiska spravodlivosti, rovnosti, ktoré sú základnými hodnotami EÚ. Ďakujem vám za to, že ste sem prišli z národných parlamentov, aby ste sa k nám pridali pri tejto práci. Ďakujem. Ačiū, ponia Racija, dabar. Ďakujem. A teraz pani Elza Pais, e, členka portugalského parlamentu. Dobré popoludne. Najskôr chcem povedať, že moja krajina bola prvou krajinou EÚ, ktorá ratifikovala uh, E, istambulský dohovor v roku 2013. Boj proti rodovému násiliu v Portugalsku má politickú prioritu. Máme ročné štatistiky, ktoré poukazujú na údania na polícii, robíme e, dotazníky, ktoré zasiam, zasielame obetiam. Každá štvrtá portugalská žena je obeťou násilia. 25 tisíc obetí každý rok sa stiažuje a 30 žien 30 žien za rok, 30 žien v roku 2016 bolo zavraždených manželmi, bývalými manželmi alebo bývalými partnermi. To rodové násilie je verejným zločinom a preto je potrebné, aby sme prelomili ticho. Je potrebné dodať odvahu obetiam, aby mali odvahu stiažovať sa a výjsť na, verejno, na verejnosť. Musíme podporovať boj proti E, rodovému násiliu, proti násiliu v oblasti LGBTI e, a voči všetkým druhom násilia. Naša vláda e, na rôznych úrovniach bojuje proti tomuto násiliu, pretože je potrebné, aby sme boli prítomní tam, kde k tomu dochádza. My máme piaty národný plán boja proti rodovému násiliu. Európska únia má pre nás veľký význam. My každý rok organizujeme vypočutia odborníkov pri príprave zákonov. Nemôžem hovoriť o všetkých, ale spomeniem jeden zákon prijaný v tomto roku, ktorý vyplýva z istambulského dohovu a je zameraný na ochranu detí v prípade e, rodového násilia, domáceho násilia zo strany rodičov. Deti musia byť e, chránené. A v mojej krajine máme teraz zákon, aby sme naliehavo riešili rodičovskú zodpovednosť, keď obidvaja rodičia e, sú v situácii konfliktu, pretože v takýchto situáciách prvými obeťami sú deti. Schválili sme e, rozpočet na rodové, na riešenie problémov násilia, rodového násilia. Prijali sme gender budgeting, to je novinka, e, na ktorú sme veľmi hrdí. A tiež chcem povedať, že roztok, rozpočet na riešenie problémov spojených s rodovým násilím bol zvýšený a prijali sme nový program, aby sme presadzovali výchovu k občianstvu a proti rodovému násiliu už u detí v školách. My sme sa už presvedčili, že voči všetkému možno bojovať v škole. Zákony sú nevyhnutné, nemôžeme žiť bez nich, ale nestačia. E, treba bojovať aj e, v oblasti zmeny mentality. A len, len tak vlastne budeme môcť prísť do škôl a povedať našim chlapcom, že je možné mať e, vzťah bez toho, aby sme boli dominantnými. A treba povedať dievčatám, že skutočný vzťah neznamená podriadiť sa. Ak nebudeme mať odvahu, tento boj nevyhráme. Ak ho chceme vyhrať, tak Európsky parlament musí byť asertívny, silný vo svojich politikách, musí príjmať silné zákony a musí mať programy, ktoré by podporovali zmenu mentality a prístupu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Škripek, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. No, ja sa tiež zapojím do tejto dobrej debaty, lebo hovoríme tu o vznešenom cieli a tou je, no, tým je potlačenie akýkoľvek formy násilia páchaného na ženách. Ale je samozrejme, iste som si istý, že myslíme aj o násilí na deťoch, na starých ľuďoch, na slabších, znevýhodnených. Ale hovoríme tu o istambulskom dohovore a iste ste si všimli, vážení spoludiskutujúci, že e, tu ide istým spôsobom o um, aj keď rieši situáciu týraných žien, zároveň tento dokument je kontroverzný, veď veľké množstvo krajín ho naozaj odmieta. A ťažko si to nevšímať a treba sa asi zamyslieť, prečo s tým majú nejaký problém. Takže ten problém tu už bol spomenutý niekoľkokrát. Aj keď rieši situáciu týraných žien, tak zároveň obsahuje naozaj genderovú ideológiu a jej pojmy, ktoré sú v ťažkom rozpore s mnohými e, dobrými zásadami iných ľudí. S týmto sa nemôžu stotožniť mnohí konzervatívni politici a ich voliči, ktorých sú státisíce v Európe a milióny. Jednoducho nemôžeme stále len hovoriť, aký je dobrý tento dokument, pretože s mnohými jeho paragrafami sa nedá súhlasiť. Keby do toho nebola implementovaná táto ideológia, problém, teda problém, táto vec bola riešená v Norsku. V Norsku sa veľmi krásnym spôsobom vedeli niektorí ľudia poukázať na to, akým spôsobom je genderová ideológia kontroverzná, problematická a mnohokrát aj smiešná. Bol by to byť užitočný dokument. Takže vnášanie do národných legislatív právnych pojmov, ktoré sú v rozpore s domácou legislatívou, to je to, čo je tu problém. Takže je to chápanie pojmu gender. To je niečo, čo tu je v tomto dokumente chápané ako nezávislé od biologickej reality, ale tu nemôžeme potláčať. V tomto prípade sa to odchyluje od toho, ako chápu zmluvy o Európskej únii, kde sa ním myslí výhradne rovnosť medzi mužmi a ženami. Takže tento genderový dokument, o ktorom tu vy hovoríte, je spojený s tlakom na členské krajiny, aby ho čo najskôr ratifikovali a už dnes poburuje verejnosť vo viacerých krajinách v strednej a východnej Európe a rozdeľuje občanov celej Európskej únie Takže si myslím, že problematika domáceho násilia sa má riešiť na úrovni členských štátov, kvalitnou národnou legislatívou v ochrane obetí násilia, prevenciou, kampaňou a ďalšími prostriedkami. A tak ja vyzývam členské štáty, aby nepristupovali k istambulskému dohovoru v takomto znení, ale aby hľadali iné spôsoby, ako zabrániť násiliu páchaného na ženách. Takže je potrebný aj iný dokument, ktorý by mohol byť vypracovaný lepším spôsobom Takže dráma domáceho násilia, to som tu počul ako veľmi dobrý pojem, ale táto je o vplyve na chápanie a myslenia už od detí o zdravých a úctivých a láskyplných vzťahoch medzi mužmi a ženami. Prosím pekne, už sme tu počuli príklad z Norska pána kolegu Ejdeho, ktorý povedal, že 20 rokov platné právne predpisy nezmenili čísla, priatelia. Takže toto nie je o represii, toto je o inom prístupe. Takže prinášať zdravé a dobré vzťahy, myslie, teda vplývať na myslenie násilníkov. Veď sme tu hovorili o tom, že násilníci častokrát sú oslobodení iný, inými zákonmi a e, prinášajú v podstate, žiadna zmena teda neprichádza. Takže apelujem na vás, počúvajme obyvateľov východnej strednej Európy a ich zástupcov v Európskom parlamente, ktorí svoj hodnotový rebríček opierajú o judeokresťanské korene a nemôžu sa stotožniť s novými sociálnymi konštruktami a s genderovou ideológiou. Takže muž a žena sú si stvorení rovní ako rovnocené bytosti. Žena dokáže urobiť život muža, ovplyvniť ho na lepší, krajší a muž je ten, ktorý sa o ňu stará, rozvíja, miluje ju a prináša jej dobré veci. Toto má byť zdravý a úctyhodný vzťah. Keď to tak nie je, nech sa páči, budeme vydávať stále ďalšie zákony a represie. Nikam sa nedostaneme. Ďakujem za pozornosť. Mėly kolegos, čia yra Europos parlamentas ir gali būti įvairių nuomonių. Mes dėja. Milí kolegovia, vidíme, že sme tu Európsky parlament, kde sa stanoviská rôznia a my sme e, povinni povinní vypočuť si tieto rôzne názory a Pochádzam z Litovska, z východnej Európy, som katolíčka, ale som presvedčená, že násilie proti ženám nie je dovolené v žiadnom členskom štáte a nemôže byť dovolené ani žiadnym štátom, ani žiadnym náboženstvom. Takže my sa musíme spojiť, aby sme e, odstránili násilie na ženách. Yes. A teraz budeme pokračovať v našej práci. Teraz Poslankyňa z Rumunska, ja som z strednej východnej Európy, som rada, že tu môžem byť na tomto úžasnom podujatí. V, v miestnosti vidím veľa priateľov. Je tu Geraldine, Elise, priatelia zo siete Europe Violence a mnoho mimovládok, ktoré mi za tie roky pomáhali. Môžem dnes s hrdosťou povedať, že Rumúnsko nie je len signatárom, ale sme aj ratifikovali dohovor. A v tejto chvíli sme v na, pracujeme na efektívnej implementácii istambulského dohovoru, čo znamená, že uskutočňujeme potrebné zmeny v primárnej legislatíve, sekundárnej legislatíve a terciárnej legislatíve. Čiže vzhľadom na to, že máme časové obmedzenie, uvidíme len niekoľko príkladov. Uh, hovoríme o, o, o zatýkač. E, je súvisí to s článkom 52 dohovoru. E, hovorí sa o mnohých typoch obťažovania, existuje viacero zákonov, ktoré sa tomuto venujú. E, riešime gendrovú, gendrové násilie a taktiež riešime aj príslušné financie na priestor, bezpečný priestor pre obete Takže vypracovávame návrhy na zákony, hovorím vám to ako právnička, ale taktiež je dôležité je, ako sa tie zákony implementujú. To je tiež zásadný aspekt. A myslím si, že je dôležitým krokom potrebný e, právny rámec. A verím tomu, že, hovorím za našu krajinu, že tak, ako sa nám úspešne podarilo podporiť proces ratifikácie, tak sa nám pod, podarí aj e, pracovať na riadnych e, právnych návrhoch. Každopádne je potrebné príjmať opatrenia prv ako dojde k násiliu a som rada, že som dnes počula e, veľký prízvuk práve na, na túto otázku a je tu veľa mimovládok, mnohé sú tu zastúpené, niektoré fungujú aj v mojej krajine a naozaj odvádzajú úžasnú prácu a vždy je potrebné sa im poďakovať za naozaj fantastickú prácu. Myslím si, že vzdelávanie a prevencia sú naozaj veľmi dôležitými krokmi v tomto boji, pretože je jednoduchšie anticipovať, než potom už zmierňovať e, dopady násilia. Naďalej budem bojovať e, zo všetkých svojich síl, pretože si myslím, že naozaj nemožno dostatočne pracovať na tom, aby spoločnosť e, bola bez násilia, aby sa tam ženy cítili bezpečne. A je naozaj potrebné vykoreniť násilie z, našho, z našej spoločnosti. Život bez násilia je ľudské právo, to musia všetci pochopiť. Avšak e, ne, napriek tomu e, ženy a dievčatá neproporčne trpia násilím aj počas obdobia mieru vo svojich komunitách. A vďaka istambulského dohovoru môžeme e, ukončiť cyklus násilia proti ženám a naozaj e, e, žiadať zodpovednosť od štátu aj útočníkov. Je potrebné vytvoriť platformy pre členské štáty, susedské krajiny a práve aj vďaka podujatiam, ako je to dnešné, sa môžeme navzájom od seba poučiť. To je úžasná forma spolupráce. Na záver by som vás chcela všetkých požiadať, aby ste sa ku mne pripojili a povedali, že zastavenie násilia je našou hlavnou úlohou, pretože násilie vedie iba k ďalšiemu násiliu. Ďakujem. Ačiū ir dabar noriu suteikti žodį. E... Ďakujem. A teraz dávam slovo pani Valinajke, e, členke výboru FAM. Ďakujem, pani predsednička mne naozaj prípada veľmi nebezpečné tieto stanoviska niektorých poslancov, ktorí to tu vyjadrujú. Zdá sa mi, že tu to bolo nemiestne. Španielsko podpísalo a ratifikalo istambulský dohovor v roku 2014. Myslím si, že štát alebo vláda e, E, vlastne si to nevšíma sudcovia, si to neprečítali, nedospelo, nedostalo sa to tam, kam sa malo dostať a my teraz e, e sme svedkami súdneho e, procesu, e, kde 5 mužov e, znásilnilo jednu 18-ročnú dievčinu, jeden je vojak, dvaja sú policajti, a už predtým e, boli odsúdení niekto za násilie, ďalšie za iné veci a sudca pripúšťa, e, že jeden zo súkromných e, detektívov bráni vlastne týchto násilníkov, neuznáva videá, ktoré usvedčujú násilníkov z činu. Namiesto toho aby súdil zločincov, alebo teda tých, ktorí sa dopustili trestného činu, odsudzuje e, vlastne túto dievčinu. Papier znesie všetko, ale e, vlády a štáty musia pracovať e, v tejto oblasti a musia veci z papiera preniesť do života. V súčasnosti vláda zo zákona chce schváliť zdielané zdieľanú starostlivosť o deti. A to aj napriek tomu, že otcovia i s nimi zaobchádzajú zle. Nedávno sme tu mali prípad 7-ročného dievčatka, ktoré bolo zavraždené, kde matka štyrikrát už e, e, podala stiažnosť na ex-manžela a ten ju zavraždil priamo e, vo dverách školy, kde chodilo ich spoločné dieťa. Preto je potrebné, aby sme túto smernicu e, o túto smernicu bojovali. My, ženy, musíme byť nad e, ideológiou rozličných politických strán, pretože väčšina strán, a hovorím teraz o mojej krajine, v mojej krajine nie je žiadna politická strana, kde by lídrom bola žena. Čiže aj v stranách sa veľmi často e, vyskytuje E, patriarchát a my ženy musíme sa snažiť o to, aby sme vystúpili z ideológií, pretože to je naše právo, rovnosť je našim právom a nemali by sme sa ho vzdať a nemali by sme dovoliť, aby sme boli odkladané a politiky škrtov by nemali, e, nemali e, jednoducho škrtať v tejto oblasti, lebo zvyčajne vlády vieme, že najskôr škrtajú v týchto oblastiach. A ešte by som chcela povedať niečo o, po, o poslednom zákone a o poslednej správe, kde sa hovorí viac ako 80 zavraždených žení, žien netrpelo fyzickým, ale psychickým násilím. A to je dôležité, pretože keď budeme mať takýto postoj sudcov, kde obete sú premenené na vyšetrované, E, osoby, tak tam potom žena nemá odvahu udať násilie a preto je potrebné ženu chrániť, lebo e, často ženy nemajú odvahu udať e, a priznať násilie, pretože sa o nich píše v novinách a to zaobchádzanie nie je práve v rukavičkách. My e, potrebujeme sudcov, ktorí by boli vzdelaní v tejto oblasti, lebo vidíme, že situácia degraduje a dochádza aj ku škandalóznym situáciám. Ďakujem. A dávam slovo pani Afrote Stokoli, ktorá je z greckého parlamentu. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα υπάρχει... Ďakujem za slovo. Pani predsednička, dámy a pani v Grécku už od roku 2006 máme právne predpisy, e, právne predpisy, ktoré riešia domáce násilie. Domáce násilie sa týka žien. E, ne, ne, ne, nemajme klapky na očiach, naozaj sa to týka žien. Je to založené na rode a potom e, je tu otázka znásilnení v manželstvách a máme riešenie, ktoré e, je zamerané na útočníka, máme hotline, máme útulky pre deti a ženy, ktorí sú obeťami a máme tiež konzultačné centra, ktoré sú financované z programov EÚ. Taktiež máme ustanovenia týkajúce sa e, kriminálnej mediácie, ktoré boli implementované, ale zároveň aj kritizované. Od roku 2017 e, sme transponovali smernicu 29 lomeno 2012, ktorá sa venuje diskriminácii na základe rasy, pohlavia, etnicity, sexuálnej orientácie identity, diza, eh, handicapu a tak ďalej. A naše ministerstvo spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv nastavilo kompenzačný orgán. A teda sme ratifikovali uh, eh, istambulský dohovor 17. novembra. Naštartovali sme proces konzultácií a koncom roku 2017 a začiatkom roku 2018 budeme hlasovať o príslušnom zákone, čo je dobrý, dobrá správa a som veľmi rada, že vás o tom dnes môžem informovať okrem ratifikácie Istanbulského dohovoru zákon zapracoval zmeny do legislatívy v takom duchu, aby sa zabezpečilo, že akékoľvek ustanovenia týkajúce sa domáceho násilia zahrňajú aj ľudí, ktorí e, sú rovnakého pohľavia. A teraz väzky ľudí rovnakého pohľavia. Taktiež sme zakázali právo na nosenie zbranie a taktiež sme sa pokúsili zaistiť to, aby sme mali k dispozícii opatrenia na monitorovanie týchto ustanovení, aby sme mohli získavať štatistické údaje a to v pravidelných intervaloch. V roku 2018 budeme e, musieť vyriešiť e, otázku financovania centier, ktoré podporujú obete násilia. Mali by sme ich financovať buď prostredníctvom štátneho rozpočtu, a budeme potom mať nové politiky na základe situácie vo vlade, alebo sa nám to možno podarí v rámci nejakého financovania e, z so všetkými krajinami, ktoré ratifikovali dohovor. Súhlasím s predrečníkmi, ktorí povedali, že legislatíva je e, základná podmienka, avšak najdôležitejšie je, aby sme sa zbavili nesprávneho e, vnímania fixných ideí, ktoré sa týkajú žien. Musíme byť schopní dosiahnuť príslušné výsledky a to sa nám podarí, pokiaľ celá spoločnosť bude v toto veriť. Ďakujem. <clears throat> Grazie, prezidente. <laughs> Grazie, prezidente. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Budúcu sobotu 25. novembra, to je deň proti násiliu na ženách a myslím si, že mnoho z mojich kolegyň sa zúčastní viacerých podujatí pri príležitosti tejto téme. Ja sa zúčastním besedy na škole, kde budem sa prihovárať k žiakom. Budem ich musieť podporovať a budem ich musieť posmeľovať, najmä dievčatá, ktoré utrpeli nejaké násilie, pretože ako sme povedali, začína to už výchovou, začína to už v detstve. Ale e, ako to vysvetliť? V Talianu Holandsku si to vyžaduje veľkú odvahu, pretože 50, 59% obetí to nenahlási, čo sa im stalo. Prečo? Pretože nemáme dostatok nástrojov. Máme síce zákon, ale tieto nástroje nie sú dostatočné. Napríklad nám chýbajú v našej krajine azelové domy pre ženy. A hovorí sa tu veľa napríklad o násilí, ale na vidieku v provinciách nemáme takéto azylové domy pre ženy. A čo sa stane s obeťami? Nuž jednoducho mlčia. Keď hovoríme o finančnom odškodnení v prípadoch stalkingu, čo tiež môže byť problematické, toto sú všetko predstupne e, k takémuto správaniu, čo v konečnom dôsledku môže vyústiť do vraždy na ženách. A samozrejme, keď hovoríme o týchto odškodneniach, tak tieto nástroje sú nedostatočné a preto 85 žien toto vôbec nenahlási. Potrebujeme skutočný monitoring, aby existujúce zákony boli v parlamente podporené a nesmú existovať politické tábory, pokiaľ ide o túto tematiku. Aj v talianskom parlamente ratifikácia tejto tejto konvencie bola jednohlasne odsúhlasená. To znamená, že na globálnej úrovni existuje politická vôľa, ale spoločne musíme dbať na to, aby sa nestalo to, že toto nebude účinné, pokiaľ ide o tento zákon a ten by ho, toto by ho oslabilo, tento zákon. My robíme dobré zákony, ale pozor potom, tieto zákony zákony je potrebné neustále monitorovať, aby sme zabezpečili, že tieto sú aj účinné, aby sme ženám pomohli. Áno, ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Anna. Pani Anna Verešová, Slovenský parlament. <laughs> ďakujem vám e, pekne za slovo. E, bolo tu spomenuté, e, boli tu spomenuté príbehy žien, ich bolestí. A ja chcem povedať, že viem, čo zažívajú ženy, ktoré boli a sú obeťami násilia. Totižto pomáhala som im 20 rokov. Ženám aj deťom áno, ktorým ubližoval ich partner, manžel, otec týchto detí. E, násilie na deťoch, ženách, starých ľuďoch, chorých je neakceptovateľné a na tom sa tu všetci zhodujeme. V tom je určite zhoda. A ak to myslíme s odstraňovaním násilia na ženách vážne, tak nie je možné, aby nás tu a v našich krajinách rozdeľoval Istanbulský dohovor. Áno, pre viaceré krajiny je tento dohovor kontroverzný. Ak Istanbulský dohovor polarizuje spoločnosti, nemali by sme tlačiť tieto členské krajiny, národné parlamenty k ich ratifikácii. Ak to naozaj myslíme s odstraňovaním násilia na ženách, deťoch, vážne. Ja tu vnímam predsudky na obidvoch stranách. Vnímam tu predsudky aj voči krajinám, o ktorých sa o Istanbulskom dohovore chce diskutovať a diskutuje. Ja osobne vítam, že na Slovensku naša ministerka spravodlivosti chce vytvoriť inštitucionálny priestor na kultivovanú debatu o týchto otázkach, o vyjasňovaní si pozícií a postojov. Na Slovensku sú voči dohovoru dva postoje. Jedna skupina expertov sa pridáva k ratifikácii čo najskoršej a druhá skupina odborníkov navrhuje vziať späť podpis pod týmto dohovorom. Pridávam sa k tej druhej skupine. Snáď dúfam, že po mojom E, vysvetlení, že som twenty rokov pomáhala ženám a pokračujem v tom, nemusím, hádam, zdôrazňovať, že som za odstraňovanie násilia na ženách. Je neférové útočiť na odborníkov a na politikov, ktorí chcú o dohovore debatovať a diskutovať, že nechcú odstrániť násilie na ženách. To sú predsudky. Samozrejme, obetiam treba pomáhať a prijímať legislatívu na ich ochranu. Obetiam ženám. Na Slovensku bol nedávno prijatý zákon o obetiach trestných činov, ktorý poslanci Národnej rady na Slovensku schválili 139 hlasmi zo 140 prítomných poslancov a zákon je komplexnou právnou úpravou vo vzťahu k ochrane a podpore, obetí trestných činov a predstavuje špecializované nové služby aj s finančným krytím, zvlášť pre zraniteľné obete, medzi ktoré ženy a ich deti patria. Ja viem, že mnohé opatrenia z dohovoru, ako sú bezpečné ubytovanie, služby, poradenstvo a ďalšie, sú potrebné a naozaj účinne pomáhajú obetiam násilia a tieto sú už obsiahnuté aj v našej národnej legislatíve. Stále je však čo zlepšovať. Diskutujme, toto je dôležité a toto je demokracia. Ďakujem pekne. Ačiū, dabar noriu suteikti žodį FAM komiteto nariui ponui Urtasun. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, en primer lugar, Ďakujem, chcem sa najskôr poďakovať hosťom z národných parlamentov za, za účasť v tejto dôležitej rozprave. U nás ju už dlho vedieme. Nám, my by sme veľmi radi pokročili v oblasti ratifikácie istambulského dohovoru. Je to nevyhnutný krok. V tejto chvíli je tu trochu kontroverzná situácia, pokiaľ ide o ratifikáciu európskymi inštitúciami, ale očakávame čo najširšiu zhodu. Ja si myslím, že to, čo tu povedalo, je nevyhnutné, pretože my e, potrebujeme, aby táto legislatíva v mnohých členských štátoch pokročila. Napríklad v Španielsko táto legislatíva je oveľa e, viac vpredu ako v, eur, v niektorých európskych rámcoch. Myslím si, že táto e, istambulská e, dohoda je významným krokom vpred, ale má to byť nástrojom, ktorý by nemal e, ospravedlňovať sa ratifikáciou a potom už nič iné nerobiť. A preto apelujem na e, národné vlády, lebo v Európskej únii sme povedali, že je dôležité ratifikovať istambulský dohovor, ale to nie je bodka. My chceme túto smernicu o rodovom násiliu, ktorú už žiadame dlho a my chceme, aby sa konečne začalo na nej pracovať. No a samozrejme, že my chceme naďalej pracovať, zákony sú nevyhnutné, to je nevyhnutná podmienka a potom sa musíme pozrieť, ako sa to bude aplikovať e, v mimoriadne e, komplikovanom kontexte súčasnej situácie. E, my naozaj nemôžeme túto rodovú rovnosť považovať za ideológiu. A je tu ešte niečo, a to s tým hneď aj skončím rodové násilie, násilie páchané na ženách je dôsledkom e, narastajúcej nerovnosti. A čo sme my vo výboroch Európskeho parlamentu skonštatovali je, že my sme využili vynikajúcu prácu, ktorú vykonal e, Úrad pre rodovú rovnosť a my vidíme, že vo všetkých európskych krajinách situácia stagnuje. Či sa pozrieme E, na oblasť platov, penzií, na pracovný trh. Všade vidíme, že stagnujeme a v mnohých oblastiach dokonca ideme dozadu. A to je neprípustné. Podstatou problému je to, že Euró- v Európe máme pocit, že, e, sa na, že opätovne tu e, presadzujeme patriarchát, ktorý by už mal byť prekonaný a obnovenie e, týchto e, dynamík, ktoré vedú e, k nerovnosti, to je tá E, to je jedna z najbrutálnejších foriem násilia. A keď chceme bojovať proti násiliu, musíme mať špecifické nástroje, ale musíme zároveň odstrániť príčiny a to je nerovno, nerovnosť medzi ženami a mužmi v mnohých oblastiach. Máme tu veľmi vážny problém a síce, že agenda rovnosti stagnuje na celoeurópskej úrovni a to nie je v dôsledku e, komisie, ani nie preto, že v parlamente nie je dostatok ambícií, ale všetko je blokované na rade smernica o kvótach e, v správnych radách, smernica o materskej dovolenke a ďalšie iné veci. To všetko je zablokované e, v rade. A na záver chcem požiadať e, zástupcov národných parlamentov, aby, vyvi, aby ste vyvíjali tlak na svojej vlády, aby sa táto situácia dezblokovala, pretože my sa o to snažíme, ale naozaj na rade nevieme to odblokovať je nevyhnutné, aby sa táto blokáda odstránila, pretože je to veľmi dôležité aj pre oblasti rovnosti, aj boja proti nerovnosti. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dám slovo pani Benite, španielský parlament. Ako už bolo povedané viacerými mojimi kolegami, či už z Národného parlamentu z Kongresu alebo z Národného parlamentu Španielska. V Španielsku boj proti rodovému násilu je štátnym no, záležitosťou a e, my sme si všimli, že od roku 2013, keď sme prijali zákon o ochrane, v roku 2004 e, zákon proti rodovému násiliu, 2015 štatút boja, štatút ochrany obetí. Aj v tomto roku sme zmenili zákon na ochranu detí, aby sme deti e, rovnako mohli považovať za obete násilia. Zmenili sme trestný zákonník, aby sme mohli tam vložiť e, napríklad e, násilie, rodové násilie ako zločin tiež v intenciách istambulského dohovoru. Ale samozrejme, že sa nám podarilo, či už na základe vlastného úsilia, E, zvýšiť pomoc obetiam. V roku 2014 Španielsko ratifikalo istambulský dohovor a odvtedy sme začali rozvíjať e, také opatrenia, ktoré by viedli e, k jeho rozvoju. Stratégie, sú, sú to stratégie, plány, protokoly. To sme zohľadnili aj v pakte proti rodovému násiliu, ktorý sme schválili v španielskom parlamente. Máme dvoj, komorový parlament, kongres a senát a už predsednička kongresu e, tu hovorila o tomto pakte, ako to prebiehalo v kongrese a my sme ho v senáte schválili tiež v septembri. To je definitívny krok vpred v boji proti rodovému násiliu a to vďaka zodpovednosti všetkých parlamentných skupín a všetkých politických skupín. My sme nechali bokom ideológiu, a sústredili sme sa na to, že musíme odmietnúť zlé zaobchádzanie e, so ženami a slabými a podarilo sa nám dosiahnuť veľký kompromis a dali sme miliardu eur na budúce roky k dispozícii, aby mohli pracovať a bojovať proti rodovému násiliu. Chceme im vysvetľovať, že v Senáte boli schválených 177 opatrení, ktoré obsahujú celý skelet boja proti rodovému násiliu, rozvíjajú tam rôzne e, e, postupy, nástroje, legislatívu, tak aby sme mohli pomáhať. Ako už bolo povedané, e, včera sme si pripomínali deň detí, budeme si pripomínať Medzinárodný deň boja proti rodovému násiliu a dnes by sme si mali položiť otázku, ako e, deti vnímajú toto násilie. My sme v štátnom pakte v Španielsku prijali veľmi dôležité opatrenia e, na ochranu detí, dievčatiek, chlapcov, mladých aj dospievajúcich. A lebo my považujeme, že to je jedna z najzraniteľnejších e, sociálnych skupín. Pokiaľ ide o kontrolu, tak už sme povedali sociálne siete, E, kontrolu, s kým e, sa deti stretávajú, s kým e, vychádzajú von. Preto my musíme deti učiť tomu, aby odmietali násilie, aby sme tento začarovaný kruh prerušili. Na úrovni štátnej sme prijali preventívne opatrenia v oblasti vzýchovy, vzdelávania, tak ako to povedala aj zástupkynia talianského senátu. vychovávame naše deti v školách Sústredujeme sa na nové technológie, pretože to je najčastejší spôsob ich komunikácie. Učíme rodičov, e, ako vychovávať takéto deti e, a takisto e, vzdelávame vychovávateľov, členov polície, z justičných orgánov a tak ďalej, lebo je potrebné, aby sme disponovali odborníkmi. Vedieme rôzne špecifické kampane, ktoré sú orientované na deti a ako už bolo povedané, sústredujeme sa na zlé zaobchádzanie s deťmi a na ich odsúdenie, na odsúdenie tohto zlého zaobchádzania. A my sme prijali e, celú sériu opatrení, ktoré posilňujú to, čo už existuje v zákonoch. Chceme sa vyhnúť tomu, aby e, boli deti zneužívané otcami na to, aby poškodili matke. Dnes v Španielsku nemôžu príjmať e, e, rodi, e, nemôžu príjmať návštevy detí vo väzeniach. A my chceme, aby e, sa e, vlastne e, tú, e, tútorstvo, e, tútorstvo zrušilo a nemôže sa vnútiť vzdielané e, vzdielaná starostlivosť o deti. My musíme bojovať za takú legislatívu, ktorá by chránila našich maloletých, ktorí majú právo nielen na bezplatnú právnu pomoc, ale aj na bezplatnú socio, soci, sociopsychologickú pomoc a musíme prerušiť e, začarovaný kruh, ktorý v tejto oblasti existuje. Ďakujem e, za e, túto možnosť vyjadriť sa. Myslím si, že výmena dobrých skúseností je veľmi dôležitá a musíme vytvoriť Európsku úniu bez rodového násilia. Ďakujem. E, Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som vás chcela poprosiť, aby ste boli stručnejší, pretože máme veľmi veľa rečníkov na zozname a už nemáme veľa času. Je to naozaj dobré, že tieto dobré skúsenosti a dobré postupy s nami zdieľate. A teraz má slovo pán Gorenak zo Slovinska. Vážené dámy a páni, eh, Republika Slovinska túto eh, konvenciu podpísala ešte v roku 2011. Teraz by som z krátkosti chcel vysvetliť ako sme implementovali túto istambulskú konvenciu doteraz. A teraz budem pokračovať po slovinsky. Sprejeli sme spremembe zákona o preprečovaní. My sme mm, urobili doplnky do tohto zákona. Zákon sme doplnili najmä pokiaľ ide o zákon zabráneniu proti domácemu násiliu a upravili, sme aj trestný zákon, kde sme vypracovali ustanovenia voči núteným manželstvám proti stolkovaniu, stolkovaniu cez elektronické komunikácie a tiež zneužívanie osobných údajov. E, tiež e, na základe no, súhlasu s dotknutej osoby tiež sme tam zaviedli ďalšie zmeny a prijali sme aj rezolúciu a národný program pre rovnaké možnosti pre ženy a mužov, tiež nulová tolerancia násilia voči ženám, no a potom aj špecifickejšie opatrenia, ciele, priority a opatrenia v tejto oblasti budú stanovené v národnom programe pokiaľ ide o boj proti domácemu násiliu a z násiliu na ženách. Teraz sme túto prácu ukončili a tieto dokumenty budú čoskoro prijaté. Spomenul by som však aj ďalšie projekty, ktoré momentálne v Slovensku prebiehajú v tejto oblasti. Ponajprv by som chcel spustiť alebo spomenúť násilie na ženách ďalej online, zastavte násilie na ženách, potom program NGO, prevencia násilia na dievčatách a na ženách. A teraz by som vám chcel poskytnúť určité štatistické údaje zo strany polície. Toto sa týka obdobia po ratifikácii istambulského dohovoru v Slovinsku. Najprv drobné trestné činy, ktoré vykazujú prvky domáceho násilia. Tento, mm, toto číslo kleslo, avšak nie nejak signifikantne. E, toto je síce pravda, ale na druhej strane trestné činy v rámci rodiny, keď je obeťou žena, e, to, tieto sa drasticky znížili. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, Teraz sme ukončili druhý panel, v ktorom sme sa zaoberali situáciou v jednotlivých členských štátoch. Musím povedať, že na rečničkom zozname máme ešte 5 účastníkov, ktorí sa však môžu prihlásiť do diskusie k tretiemu panelu. Ešte máme diskusiu. Buďte pokojní. Máme tu ešte 5 predstaviteľov národných parlamentov, ktorí sa môžu zúčastniť diskusie k tretiemu panelu, pretože už teraz nemáme čas na túto diskusiu. Je dôležité, aby sa k slovu dostali predstavitelia tak národného, národných parlamentov, ako aj nášmu, nášho parlamentu. A je to veľmi dôležité, ako povedal španielský kolega, je dôležité, aby sme vyvíjali tlak na radu. E, teraz má predsedníctvo Estónsko, budúci rok to bude Bulharsko, teda je potrebné vyvíjať nátlak aj na radu, aby sa tieto dokumenty forsírovali nie len ohľadom istambulského dohovoru, ale aj pokiaľ ide o požiadavky na príslušné zákony v národných parlamentoch. Takže teraz ide o prístup Európskej únie k istambulskému dohovoru. Teraz by som chcela požiadať účastníkov tretieho panela, aby sa dostavili na pódium a zároveň by som sa chcela poďakovať účastníkom druhého panelu a teraz začíname o chvíľočku tretiu panelovú diskusiu. Hmm. Takže Teraz by som chcela požiadať pani Lízu Ovir, ktorá je členkou Estonského parlamentu, potom pani Gülsun Bilkehan z Rady Európy a potom, potom pani Laura Albu z Európskej uh, lobby žien. Nech sa páči.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 is she has even mentioned this time she said that. Taigi, kolegos, pradedame mes paskutinę mūsų e, šiandienos. Takže začali by sme treťou časťou našej dnešnej diskusie, ktorá je zároveň poslednou časťou dnešného stretnutia. A ponajprv by som udelila slovo pani Líze Ovír. Pani Líza Ovír je členkou výboru pre právo v estonskom parlamente. Nech sa páči, máte 7 minút. Madam Chair, member... Pani predsednička, vážení poslanci, dámy a páni. Ponajprv by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za túto iniciatívu a za vaše pozvanie, za možnosť vyjadriť sa k tejto dôležitej téme. A teraz už budem pokračovať po estonsky. Tento istambulský dohovor tento istambulský dohovor bol u nás prijatý apríli 2011 a Estonsko to podpísalo v decembri 2014. Len nedávno, koncom septembra tohto roku, Estonský parlament ratifikoval tento dohovor. E, pointou tohto dohovoru je, aby sme my ako Eurovania povedali, že Nemôže existovať násilie na ženách v žiadnej forme a toto nám môže umožniť rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi na základe našej legislatívy. Musíme vykoreniť e, takýto, takéto domáce násilie, pretože domáce násilie je sociálnym problémom a nie individuálnym problémom. Aj v Estonsku sa s týmto problémom potýkame 50 našich ľudí buď počuli, videli alebo zakúsili domáce násilie. V rámci rodín ľudia toto odsudzujú, ale predsa len 10% si myslí, že niekedy je to potrebné. A tiež je tu taká tendencia obviňovať obeď. 40% ľudí si myslí, že z časti možno obviňovať aj obete za domáce násilie. Za v 70% e, sú páchateľmi partnery, bývalí partnery, väčšinou sú to muži a obete sú ženy. Mnohé štúdie už boli v Estonsku zrealizované v kontexte tohto dohovoru a V rámci štúdie v roku 2011, ktorá sa zaoberala domácim násilím, sa ukázalo, že 12 estonských žien zakúsili sexuálne násilie eh, vo svojich domovoch, fyzické alebo sexuálne násilie. Pokiaľ ide o sexuálne násilie, bolo to 10 tisíc žien, fyzické násilie 12 tisíc žien. Je absolútne a bezpodmienečne nutné, aby sme mali miesta, kde by sa mohli ženy obrátiť, ak sa stanú obeťou, alebo ešte predtým, než sa stanú obeťou aby mohli žiť život bez násilia. Tiež sme sa pozreli aj na hospodárske dopady mm, domáceho násilia a podľa tejto štúdie to spoločnosť a štát niečo stojí, keď sa pozrieme na tieto služby, zdravotnícke, sociálne služby, mm, prístup k spravodlivosti, ale tieto obete utrpeli obrovskú škodu, boli poškodené e, a týka sa to aj e, fyzického a psychického zdravia a teda to znamená straty pre zamestnávateľov. Náklady domáceho násilia sa v Estonsku odhadujú na 116 miliónov eur ročne a už nespomínam zničené životy. Na začiatku roka 2017 vláda parlamentu predložila dohovor na ratifikáciu. Zaviedlo sa tam viacero legislatívnych zmien, týkalo sa to aj trestného zákona a legislatívy, ktorá sa týka ochrany obetí. zmeny, ktoré sa týkajú ochrany obetí, sa zaoberajú aj prístupom k službám, k podporným centrám a výsledkom je lepšie financovanie a lepší prístup k týmto centrám. Bolo tu veľké množstvo trestných činov, ktoré bolo potrebné zadefinovať v estonskom trestnom zákone, ako napríklad nutené manželstva, stokovanie, e, tiež obriezka ženských pohlavných orgánov. Toto sme predtým v trestnom zákone nemali zadefinované. Istanbulský e, dohovor je záležitosť, ktorou sa náš právny výbor v parlamente zaoberá. My študujeme tento dohovor a navrhujeme k tomu zákony a to mne umožnilo analyzovať situáciu v estonskej legislatíve. 53 žien vo veku viac ako 55 rokov počas svojho života zažili sexuálne obťažovanie a toto je vrátane neželaného obchytkávania a iných foriem sexuálneho obťažovania. Sexuálne obťažovanie je v Estonsku značne rozšírené a do určitej miery aj akceptované, ale toto má vplyv na súkromný život obetí, na ich zdravie a mali sme len jeden prípad, ktorý sa riešil pred súdom, podľa eh, čoho možno usúdiť, že táto oblasť nie je vhodne regulovaná. A hm, napriek legislatíve eh, nemáme tu dostatok judikatúry na ochranu týchto žien. úprava sexuálneho obťažovania v zákone bude bezpodmienečne nutná v rámci budúcich legislatívnych zmien, aby bolo možné takéto činy okamžite nahlásiť polícii. Uvedomujem si, že septembrová ratifikácia je len začiatkom. Estónsko sa zaviazalo, že bude chrániť ženy, obete a že bude nakladať príslušným spôsobom spáchateľný. Táto záležitosť v Estónsku je zoširoka pretraktovaná a aj napriek faktu, že sme urobili veľký skok smerom k rovnoprávnej spoločnosti a keď sa poobzeráme po smete, keď zistíme, čo sa stalo, vieme, čo musíme robiť ďalej. Ďakujem veľmi pekne pani Liza Ovir a teraz pani Gülsun Bilkan z Rady Európy, ktorá je spravodajkyňou v oblasti násilia páchaného na na Nech sa páči, máte slovo. Don't, um... Ďakujem. Uh, pani predsednička, dámy a páni, uh, vidím, že je tu v sále viac dám ako pánov, ale to je úplne prirodzené, keďže hovoríme o rovnosti. V každom prípade je to pre mňa veľkou cťou, že tu môžem byť pri vás a E, vítam túto príležitosť vymeniť si informácie o tejto téme, ktorá sa nás všetkých týka a síce o boji proti násiliu páchanom na ženách. Európska únia, keď v júni minulého roku podpísala istambulský dohovor, tak to je veľmi pozitívny e, fakt. Je to ďalší kameň do budovy, ktorej cieľom je vykorenenie všetkých foriem násilia v našej spoločnosti. E v parlamentnom zhromaždení Rády Európy som e, generálnou spravodajkyňou a som rovnako e, spravodajkyňou e, boja proti diskriminácii. A my sme prijali uznesenie o sexuálnom obťažovaní a takisto sa zaoberáme aj nútenými manželstvami. Ako viete, ešte treba veľa urobiť v oblasti násilia páchanom na ženám. E, kým takmer v celej Európe sa pripravujú legislatívne opatrenia, ale mentalita sa vyvíja a mení veľmi pomaly. Ja som E, poslankyňou z Turecka. Moja krajina bola prvou krajinou, ktorá podpísala a ratifikovala tento dohovor. Nakoniec aj meno to naznačuje. Ja viem, že niekedy je možno ľahké, ale ak to aj nie je ľahké, vyžaduje to veľkú odvahu, ale je dôležité, aby sme aplikovali potom túto e, konvenciu. A ako e, to hovoril antropológ a honorárny profesor e, François Zritier. E, hovorí sa tu o povahe, o povahe, ktorá u mužov je násilná údajne a e, najmä dominantná a hovorí sa dokonca aj o istej beštialite. Ale to nie je povaha, to je kultúra, ktorá e, produkuje toto násilie a keďže tu ide o otázku kultúry, zmýšľania a mentálnych konštrukcií, náš e, boj môže túto situáciu zmeniť. E, podľa komisára pre ľudské práva Rady Európy bojovať proti násilu neznamená, že slúžime rodovej ideológii ani že sa snažíme zničiť rodinu. Odkedy e, istambulský dohovor vstúpil do platnosti, tak tento boj e, má nové, e, nové triumfy. E, teraz vlastne je to nástroj, je to právny nástroj, ktorý treba zaviesť do života. Istanbulský dohovor uznáva násilie páchané na žinách ako, ako porušovanie ľudských práv a zároveň diskrimináciu. A do centra všetkých opatrení stavia ženy. To je základný nástroj prevencie, ochrana obetí a penalizácia autorov násilia. A dnes eh, si želáme naďalej upozorňovať na potrebu bojovať proti násiliu voči ženám a musíme sa zároveň ubezpečiť, že aj štáty sa budú angažovať v prevencii tohto násilia a budú podporovať obete efektívnou aplikáciou platnej legislatívy. Lisabonský dohovor e, ponúka e, medzinárodný rámec boja proti násiliu páchanom na ženách. V rámci tohto rámca majú poslanci parlamentov dôležitú úlohu. Článok 70 dohovoru dáva národným parlamentom veľkú úlohu a vyzýva ich bojovať na monitorovanie opatrení, ktoré sa zavádzajú do e, praxe. A to je poprvýkrát, e, keď je vlastne monitorovanie zo strany národných e, parlamentov explicitne uznané. Ale ešte predtým tu vyvstáva otázka, ako tam môžu tieto parlamenty e, robiť efektívne, ako môžu efektívne monitorovať situáciu. Najskôr treba pripomenúť prvoradu úlohu národných parlamentov. E, príjmanie legislatívy. Táto funkcia má priamy dopad na, e, na istambulský dohovor. Hlasovaním o zákonoch parlamenty môžu bdieť nad tým, aby národná judikatúra bola v súlade s povinnosťami, ktoré vyplývajú z dohovoru. A preto e, môžu pri, pristúpiť k adaptácii opatrení tak, aby ich e, národný právny rámec bol v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru. Hlasovanie o štátnom rozpočte je tiež súčasťou prerogatív národných parlamentov a veľ, veľa opatrení, ktoré sú obsahom e, tohto dohovoru, majú finančný dopad na štáty, ako je to napríklad vytvorenie útulkov pre ženy, ktoré sú obeťami násilia. E, vzhľadom na e, úlohu poslancov a parlamentov pri príjmaní rozpočtov. To je, e, parlamenty majú veľmi dôležitú úlohu využiť túto páku. Môžu ďalej bieť nad tým, aby prostriedky, ktoré sú vynakladané na tento boj a ochranu žien, boli dostatočné. Monitorovanie parlamentom prechádza takisto aj kontrolou e, činnosti e, vlády. Ja sama som členkou opozície a tam sú k dispozícii e, viaceré nástroje, napríklad otázky, ktoré sa týkajú príslušných ministrov počas verejných zasadnutí parlamenta. Tam sa poslanci môžu dožadovať informácií ohľadne opatrenie, ktoré vlády prijímajú, aby E, sa, aby vlastne e, štát konal v súlade s týmto dohovorom. Minulý rok sme e, vyzvali k vytvoreniu špecifickej štruktúry v národných parlamentoch a síce komisie, ktorá by sa zaoberala s otázkami spojenými s ľudskými právami. Jej misiou by bolo monitorovať a kontrolovať rešpektovanie medzinárodných povinností v oblasti ľudských práv, ale treba položiť otázku a treba dostať odpoveď. Ďalšie uznesenie parlamentného zhromaždenia z roku 2014 zdôrazňuje význam národných parlamentov, ktorí môžu žiadať stanoviská národných inštitútov, ktorí sa zaoberajú ochranou ľudských práv je veľmi dôležité, aby parlamenty viedli dialog s takýmito špecializovanými inštitúciami, ako aj mimovládnymi organizáciami. To je nevyhnutné, lebo takto dostanú nezávislé expertízy, ktoré im umožnia e, efektívne monitorovať e, aplikáciu Istanbulského dohovoru, dohliadať na činnosť exek- exekutívy nestačí. Niekedy je treba, aby parlamenty mohli priamo participovať na príprave správ, ktoré sa potom predkladajú grémiam. Článok 70 Istanbulského dohovoru dáva národným parlamentom prístup k hodnoteniu mechanizmu e, monitorovania. E, aplikácia prechádza cez vyhodnocovanie, ktoré vykonáva grémium a je veľmi dôležité, aby parlament tým mali svoju úlohu pri sledovaní a monitorovaní aplikácie istambulského dohovoru zo strany svojich vlád. Dovolte mi uskončiť e, tým niekoľkými slovami o parlamentných sieťach. E, ženy bez násilia, ja to koordinujem. Dnes dopoludne sme mali veľmi plodnú výmenu názorov s expertami aj s poslancami na tieto témy. A čo dodať na záver, už tu bolo skoro všetko povedané ale e, vďaka istambulskému dohovoru e, bolo odsúdené násilie páchané na ženách na e, európskej a svetovej úrovni, ale aby naozaj sme zvíťazili, treba bojovať proti tomu násil tomuto násiliu. Ďakujem. Dabar noriu suteikti poniai Laurai Albu, European Women's Lobby vykdomojo komiteto narė. Ďakujem pekne. A teraz pani Albu, nech sa páči. Ďakujem pekne za pozvanie. Hovorili sme o Medzinárodnom dni eh, ochrane ženských práv a boju proti násiliu na ženách a na úvod by som, by som chcela hovoriť o European Women's Lobby, čiže Európska skupina pre lobizmus v ženských otázkach. Je to najväčšia lobbystická skupina v Európe, ktorá sa venuje uh, takéto téme. E, spadajú pod ňu všetky členské štáty, ako aj Srbsko, Macedónsko a Turecko. Ja som predsedkyňou e, rumúnskej časti. Dnes už existujeme 20 rokov. E, máme pozorové pozorujeme otázky súvisiace s týmito otázkami, potom skúmame aj politické orgány a chceme sa naozaj ubezpečiť, že násilie na ženách je dôležitou, alebo teda boj proti násiliu na ženách je dôležitým e, prvkom v európskych politikách. Dnes vnímame, že to je ešte stále dvojstranná realita. Na prvý pohľad sa zdá, že požiadavky ženských organizácií sa teraz berú naozaj vážne do úvahy a dokázali sme e, prijať dôležité vývoje v oblasti politiky, niektoré naozaj zastrešuje Rada Európy. Ale tento rok ženské organizácie oslavovali rok 2017 ako rok, kedy sa EÚ zameriava na boj e, proti násiliu na ženách. A tento E, roke naozaj aj dôležitým, pokiaľ ide o podpis e, dohovoru. 22 rokov po prijatí pekinskej platformy pre e, činnosť EÚ vyslalo zásadné posolstvo o svojom záväzku bojovať proti porušovaniu ženských práv. Avšak ešte toho treba veľa urobiť a to je druhá strana mince či reality. Nebudem tu opakovať štatistiky, Eh, ktoré predstavili už predrečníci, ale čo by som chcela povedať, že 35 expertov nášho eh, European Women's Lobby Observatory hovoria, že v realite, eh, v reáli ženy ešte stále nie sú rovnako chránené v EÚ. Národné právne predpisy a politika ochrany e, žien sa naozaj zásadne líši v rámci jednotlivých krajín. Všetky dôležité rezolúcie e, v otázke násilia na ženách, ktoré Európsky parlament za roky prijal vrátanie naozaj silného, ktoré bolo prijaté v septembri e, veľkou väčšinou, viedli k rovnakému záveru. Závisí to od toho, kde tá žena žije. A na základe toho nemusí e, byť dostatej spravodlivosti, možno ju nikto nebude ani počúvať. V niektorých krajinách, v mnohých krajinách v EU nie sú hotline, horúce linky pre ženy, na ktorých bolo spáchané násilie. Koľko viac dokazov potrebujeme, koľko viac žien musí byť zbytých, znásilných či zabitých, kým Európa povie, že toto je neakceptovateľné. Viac ako 25 e, organizácií občianskej e, spoločnosti sa pripojilo k nášmu návrhu vytvoriť európsku koalíciu a, po, a poskytovať poradenstvo e, ženám či zraniteľným o, o, o, osobám, či už sú to be, bezdomovci, Rómovia, starší ľudia a tak ďalej, títo všetci tiež pri, sa zapájajú do pomoci je dôležité, aby každá jedna žena a dievča, ktoré žijú v Európe, bola chránená a mohla žiť život bez násilia. Tento cieľ by mal e, pomôcť e, k smerovaniu k ratifikácii istambulského dohovoru. Naozaj vítame snahy Európskej komisie, Európskeho parlamentu a estonského predsedníctva, ktoré určite e, zabezpečia, že ta, tento dokument bude e, politickou prioritou EÚ. a že dojde k prijatiu e, etického kodexu. Násilie na ženách a dievčatách je európskym problémom, preto si vyžaduje európsku politickú reakciu. Teraz je tu príležitosť, ako spolupracovať e, na tom, aby sme našli čo najlepšie možný spôsob, ako implementovať dôležité ustanovenia istambulského dohovoru, aby sme chránili obete a aby sme stíhali e, útočníkov. Diskusia členských štátov v Rade EÚ, pokiaľ ide o ratifikáciu Istanbulského dohovoru, by e, sa mala posunúť nad rámec diskusí, či to spadá do výlučne európskych kompetencií, či je to nad rámec. Žiadame e, Rádu EÚ a členské štáty, aby sa ubezpečili e, o tom, že EÚ bude ratifikovať istambulský dohovor v nadchádzajúcich mesiacoch a to rozumným spôsobom a čo naj rozsiahlejším spôsobom. Veríme tomu, že nadchádzajúce bulharské a rakúske predsedníctvo taktiež vynaložia energiu a snahu, aby sa ubezpečili, že to naozaj, že k tomu dojde v príslušnom čase. Volali sme po ak činnosti na úrovni EÚ, ktorá by bojovala proti násiliu na ženách už mnoho rokov a teraz sa tešíme zmene, ale očakávame naozaj reálnu zmenu, nielen reformu. A čo chceme? prvom rade uznanie zo strany EÚ a jej členských štátov, aby uznali to, že formy násilia na ženách sú e, trvalými prejavmi násilia na ženách, pretože tí, oni sú ženy. Čiže naozaj je to založené na e, e, e pohlavy. Dôležité je taktiež poskytovať pomoc všetkým obetiam, ženám a dievčatám. Bez stratégií, ktoré sa tomuto venovať nebude existovať rozpočet, a teda nie rozpočet, ktorý by bol založený na rodoch. Potrebujeme e, dosiahnuť naozaj rovnosť medzi mužmi a ženami, aby sme mohli riešiť všetky štruktúrálne problémy, ktoré podporujú násilie na ženách a dievčatách. Takže preto voláme po určení alebo vymenovaní európskeho koordinátora alebo EU koordinátora, ktorý by mal za úlohu ukončiť násilie na ženách a dievčatách, ktorý by mal in, veľký politický mandát, aby mohol koordinovať činnosti jednotlivých agentúr a inštitúcií a podporovať aj snahu na národných úrovniach. A taktiež voláme po systematickej konzultácii a udržateľnom financovaní je tiež dôležité e, pracovať na osvetových kampaniach na e, úrovni EÚ, na národnej úrovni a na miestnej úrovni. V septembri veľká väčšina e, poslancov parlamentu e, e, hlasovala o istambulskom dohovore a taktiež chcú aby e, existovala vyššia miera právnej činnosti na európskej úrovni v oblasti boja proti násiliu na ženách. A my pri tejto príležitosti chceme poďakovať pani Anna Maria Koráca a pani von Foy za veľmi dôležitú prácu. Sú to spravodajkyne na tejto správe. Násilie na ženách nie je niečo abstraktné. Ženy o tom hovoria žiadajú, aby sa vina presunula z obete na útočníka, napríklad je to hnutie mýtu, oni toto zdôrazňovali. Je čas na konkrétnu e, aktivitu. Hlasy žien sú príliš hlasné a príliš početné na to, aby sme ich mohli ďalej e, ignorovať. Ako povedala jedna známa feministka, e, nie je e, tu čosi také, že nepočuť. Je tu len e, je, je tu len niekto, kto náschval niečo nepovie a preto ho nepočuť. To je naozaj špecifická situácia našich e, žien, žien, ktoré sú napríklad nemajú papiere, alebo sú to migrantky, či žijú v chudobe. Je teraz naozaj na čase presunúť vinu, byť e, odvážny a robiť reálnu politiku. Je čas to, tento záväzok pretransformovať do reality. A chcela by som vás ešte pozvať, aby ste sa zúčastnili našej konferencie na uh, E, tému istambulského dohovoru, ktoré politiky e, transformujú záväzky na realitu. Prebehne to 6. decembra. Je to spoločná iniciatíva s Radou Európy a prosím, e, počas 16 dní kedy sa budeme venovať otázkam násilia na ženách, nás aj sledujte na sociálnych médiách. Ešte by som chcela povedať, čo je napísané na tomto mojom odznaku, tejto kvetine. Nebudeme čakať ďalšie storočie. Teraz je ten čas. Ďakujem. O, e, bar, no, tie... Ďakujem. A teraz dostane slovo e, spravodajkyňa Európskeho parlamentu, pani Kora Zabil, e, spravodajkyňa výboru FAM. Máte 5 minút. So much, e, Madam Chair, and thank you. Ďakujem za slovo Ďakujem všetkým kolegom. Myslím si, že je to naozaj výborná príležitosť a dôležitá príležitosť, že sme sa tu dnes stretli, aby sme mohli spojiť síly s národnými parlamentmi, ktoré naozaj majú veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o zodpovednosť za ratifikáciu tohto dohovoru. Samozrejme, e, ďakujem aj e, Rade Európy a ďakujem aj Laure za to, že nám naozaj povedala, nakoľko je toto naliehavé. A musím povedať, že naozaj e, občianská spoločnosť odvádza úžasnú robotu, keď pomáha obetiam v každodennom živote. Na nešťastie tento fenomén e, násilia na ženách je príliš rozšírený a tolerovaný v Európe a dnes dávame hlas miliónom žien a dievčat, ktorých život bol zničený násilím a myslím si, že môžeme spolu povedať nahlas a jasne, že nie sú sami a že nám na nich záleží. A vidno to tiež na verejných miestach, vidíme to doma a stále viac a viac to vidíme aj na internete, na sociálnych médiách. Je to globálny fenomén. Nové formy e, zločinnosti, e, pornografia z pomsty a podobné, tieto naozaj ničia mnoho životov e, a naozaj taktiež vieme, k akému e, obťažovaniu dochádza aj v práci, v zamestnaní. Teraz sme naozaj zistili, koľko e, žien pred 30, pred 20 rokmi, včera, dnes, koľko ich trpí zneužívaním moci zo strany mužov. Chcem sa poďakovať tým ženám, ktoré si trúfli a prehovorili, pretože teraz E, si uvedomujeme, aké ťažké je sa o niečom takomto prehovoriť, e, keď sa naozaj rozhodnete, že prejdete tým bolestným procesom spomienok a opätovným prežívaním toho, tej situácie a hambu e, a teda poviete o tom a potom vás niekedy ani ženy neverú vážne. A to je to prostredie, v ktorom žijeme. A potom je ženám povedané, že nerozumejú pravidlám hry, pokiaľ chcú tú a tú prácu. Áno, istambulský dohovor je aj o otázke kriminalizácie, ale ide aj o e, zmenu vnímania stereotypov. Je o tom, aby sme boli spoločnosťou rešpektu e, voči ženám. Ukázalo sa, nakoľko je dôležité presunúť vinu a hambu z obete na útočníka. Aj tak stále vidíme, že ženy sa cítia vinné a spoločnosť ich vlastne k tomu posúva, aby sa cítili vilné, vinné, aby žili v izolácii a v hambe. V Švédsku stovky e, hercov nahlas e, deklamovali na, v jednotlivých médiách príbehy o ženských obetiach a téma či motom bolo už nebudeme mlčať. Určite mnohí z vás o tom počuli, ja som celú noc nespala, aj keď sme o tom vedeli. Je naozaj dôležité, aby naďalej ženy, e, sme ich podporovali, aby mali odvahu e, nemlčať, aby išli na policiu, ale musia mať dôveru, že to stojí za to robiť, že potom e, dojde k nejakej náprave, že keď dojde k zločinu, dojde aj k náprave. A toto sa budeme najviac snažiť dosiahnuť pri implementácii istambulského dohovoru. Prísnejšie tresty, keď dojde k, k zločinu a sú obvinení útočníci. Opäť treba zopakovať, že vo väčšine prípadov je to násilie mužov na ženách, podporené alkoholom, frustráciou. Vždy sa, vždy počuť, nemala si ho nechať si príliš nezávislá, si príliš moderná, príliš iná, príliš silná. A chcela by som ešte hovoriť o vraždách z, z, u, z Na tom sa podiela rodina, klan, na tom sa podielajú dokonca iné ženy a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že naozaj žiaden dôvod nemôže byť dostatočným dôvodom na násilie. Žiadna viera, žiadna kultúra. E, musíme rozlišovať medzi náboženstvom a interpretáciou náboženstva, pokiaľ hovoríme o utlačení žien. Spolu s kolegyňou sme sa snažili v rámci jednotlivých politických skupín a národností za uplynulé roky naozaj do, sa dopracovať k prijatiu islamovského dohovoru na európskej úrovni. Prečo je to dôležité? Pretože máme naozaj málo nástrojov a vďaka európskemu prijatiu máme tých nástrojov viac, vytvoríme koherentný právny rámec a máme potom viacero možností. Čiže čo ja chcem povedať? Prosím, snažme sa viac spolupracovať, aby členské štáty ratifikovali. Teším sa, že Estonsko napríklad, e, ako sa k tomu postavilo, ale mnoho členských štátov neratifikovalo. Vy ste to sami povedali, máme problém s pochopením definície gender a chcela by som naozaj vyzvať radu aj všetky kolegov, aby nám pomohli vyjasniť, že je tu, ide tu o násilie na ženách, pretože sú ženami a my naozaj v našej politickej skupine v EPP chceme so všetkými somi spolupracovať na nulovej tolerancii e, násilia na ženách. Ďakujem. A čo poňa sa Pilter, dovrnuli sú teikti. Ďakujem pekne. Teraz pani Revodalon Bonfoy, spravodajkynia výboru Ribe. Libe. Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať všetkým poslankyňam poslancom, ktorí sa zúčastnili tohto panelu a tým poukazujú na to, že je tu naozaj veľká vôľa spolupracovať. My musíme konať, máme veľkú zodpovednosť spolu s Anou Mariou sme spolu spravodajkyne e, e, z podpisu a ratifikácie Islamovského dohovoru pre Európsky parlament a je to naozaj dôležité, aby sme e, dosiahli ratifikáciu, pretože došlo už v podpisu, je dôležité, aby sme dosiahli aj ratifikáciu, aby to bolo naozaj jasne uplatniteľné, aby prevencia, ochrana a najmä pre nás e, stíhanie e, z, páchateľov, aby naozaj boli uplatniteľné pokiaľ nemáme ratifikáciu, máme iba podpis, ale neratifikáciu, nemôžeme jednať na úrovni EÚ. A teraz e, nás čaká dôležité obdobie spolupráce medzi e, komisiou a radou. Bude sa tu rokovať o etickom kodexe. Konkrétne na tomto poli bude môcť únia konať a naozaj od toho my v parlamente veľa očakávame, veľmi podrobne sme skúmali predchádzajúce kroky, ktoré teda predchádzali podpisu a teraz očakávame, že naozaj sa Únia bude angažovať vo viacerých oblastiach, ktoré sa týkajú e, istambulského dohovoru, pretože na úrovni EÚ, aj keby členské štáty neratifikovali, dosiahli by sme záruky ochrany pre všetky ženy, pokiaľ by tieto žili na území EÚ a taktiež žiadame, aby Európsky parlament a poslanci sa informovali o stave rokovaní, aby sme naozaj mohli, e, tak ako v predchádzajúcom období, sledovať tento, tento postup. Naozaj ďakujem estonskému predsedníctvu, ktoré sa začalo venovať otázke istambulského dohovoru a ktoré nedávno ratifikovalo dohovor. Bulharské predsedníctvo a následne rakúske predsedníctvo musia urobiť to isté, pretože tento dohovor musí byť totálna priorita, musíme sa dopracovať až, až nakoniec, aby sme naozaj ukončili tie situácie, ktoré sú netolerovateľné a ne, e, neznesiteľné. A tieto moje slova platia najmä e, tým členským štátom, ktoré neratifikovali, je ich ešte 11. A to je priveľa. A e, chcem sa obrátiť aj na tie štáty, ktoré e, na nešťastie zavádzajú opatrenia, ktoré naozaj ohrozujú e, práva žien. Mám na mysli konkrétne Polsko. Chcem vám pripomenúť, že minulý týždeň na plenárke Európsky parlament hlasoval o situácii, o, o, pokiaľ ide o základné ľudské práva v Polsku. Je to naozaj veľmi alarmujúca správa a tam sme upresnili, že ženy E, že práva žien sú súčasťou ľudských práv a že ženské práva, práva žien by mali byť e, rovnakým spôsobom chránené v Polsku. Čomu nedochádza, je dôležité na to poukázať. Takže je potrebné, aby všetky členské štáty ratifikovali istambulský dohovor a je potrebné, aby Európska únia išla až naozaj do, koniec a e, ukončila proces ratifikácie s etickým kodexom a najmä je potrebné, aby Európska komisia predstavila právny akt, na ktorom budeme pracovať, aby tu naozaj bola nejaká globálna smernica týkajúca sa ochrany práv e, žien a aby pomohla bojovať proti násiliu. Ďakujem. Ďakujem pani Bonfoy. A teraz dám slovo pani Ingrid Balander-Tolino z Európskej komisie. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pretože e, sme už na konci celého dňa. Dovolte, aby som vás informovala o aktuálnom vývoji, pokiaľ ide o kódex správania na základe istambulského dohovoru. Na úvodne však dovolte povedať, že máme za sebou dvojdňovú diskusiu na e, pôde parlamentného kolokvia na tému ženské práva v burlivých časoch. A ľudské práva v burlivých časoch a ženské práva boli e, dôležitou súčasťou tejto debaty. Môžem vás uistiť, že pre Európsku komisiu je to veľká priorita a presvedčila nás o to aj prítomnosť pána podpredsedu komisie a komisárky Jourovej. Jourovej. V členských Teraz je na členských štátoch, aby istambulský dohovor ratifikovali a ukázali rovnakú mieru nasadenia, pretože vieme, že Európsky parlament je v tejto oblasti veľmi aktívny. My máme k dispozícii te- text o kódexu správneho správania a prediskutovali sme to na pôde pracovnej skupiny rady práve na základe estonsk- pre iniciatívy estonského predsedníctva. My sme sa snažili presadiť, aby išlo o záväzné rozhodnutie. Bohužiaľ, výlučné kompetencie Európskej únie boli v tomto smere obmedzené a teraz sa týkajú iba legislatívy, ktorá sa viaže na navracanie a žiadateľov o azyl a ich ľudské práva. Tieto kompetencie sa nám nepodarilo zmeniť a teda musíme stále pracovať v tomto rámci. My sa však snažíme o, aspoň ovplyvniť praktickú implementáciu, aby bola čo najširšia a aby sme všetci hovorili jedným hlasom. Tam, kde je potrebné vydávať odporúčania a roz, príjmať rozhodnutia. Aj to je predmetom diskusie v pracovnej skupine na rade. Práce pokračujú, prebehlo už niekoľko zasadnutí a v tejto chvíli vám nemôžem povedať, ako to skončí. Môžem vás však ubezpečiť, že sa snažíme, aby náš prístup bol čo najpraktickejší, aby toto bola naozaj praktická pomôcka pre členské štáty pri správnej implementácii dohovoru. Používame ako príklad kódex správania, a to našim modelom je teraz dohovor e, pre postihnuté osoby a my dúfame, že sa zhodneme tak, aby k ratifikácii došlo v najbližších mesiacoch počas bulharského predsedníctva. V tejto chvíli vám však nemôžem poskytnúť žiadne ďalšie alebo novšie informácie. Chcem iba znovu zdôrazniť, že toto nerozšíri oblasť pôsobnosti, o tom sa už rozhodlo a my chceme pri e, tejto implementácii postupovať čo najpraktickejšie. Ja vám za tieto informácie ďakujem a teraz dáme slovo zástupcom národných parlamentov. Máme na zozname šesť rečníkov, všetci dostanú slovo, ale máme iba 9 minút do konca schôdze. Tlmočníci prestanú pracovať o 18.30 možno, že mm, budú súhlasiť s tým, že budú pracovať o 5 minút dlhšie, takže vystúpenia sa obmedzujú na 2 minúty. E, v opačnom prípade vás preruším. Nech sa páči pani Darivan z Belgického parlamentu. Vážená pani Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Ja nepotrebujem ani dve minúty. Ja chcem len načetnúť situáciu u nás. Ako my zaobchádzame s touto problematikou, Belgicko sa už mnohé roky zasadzuje za boj proti násiliu, rodovému násiliu, pretože toto je mimoriadne dôležité. V roku 2001 sa táto politika zamerala na národný akčný plán. My sme do toho zainteresovali aj vyššie územné celky. Tiež sme spustili činnosť Inštitútu pre rovnosť rovnoprávnosť mužov a žien, potom dva, roku 2003 prvý plán, potom 2003 až 2007, potom 2008-2009 sme e, vydali plán a potom 2010 až 2014 sme vydali ďalší plán. My sme sa zamerali na to, aby sme túto politiku, ktorá sa týka boja rodové, pro, na, proti rodovému násiliu, sme sa snažili neustále zlepšovať, ale predsa len máme obavy v našej krajine a preto sme spustili piaty národný akčný plán, ktorý bol parlamentom prijatý. A chceme e, bojovať proti všetkým rodovým e, formám, všetkým formám rodového násilia. Najmä chceme dbať o to, aby sme e, bojovali proti sexuálnemu násiliu. Tento piatý akčný plán e, zodpovedá aj obsahu istambulského dozoboru, dohovoru v rámci boja proti násilia na ženách. A tento akčný plán sa zaoberá všetkými formami um, proti všetkým, proti partnerom, proti núteným manželstvám, proti ženskej obriezke a tento akčný plán proti rodovému násiliu, napomáha Belgicku sa angažovať v rámci vytvorenia celkového konceptu a my sme si v rámci toho naformulovali 6 globálnych cieľov. Po prvé, integrovaná politika na boj proti násiliu. Ehm, potom zber údajov, potom výskyt e, na silia, podpora obetí a boj na medzinárodnej úrovni. Ešte raz by som chcela poprosiť, aby ste hovorili menej ako dve minúty. Vy ste povedali, že nebudete hovoriť dve minúty, hovorili ste skoro tri minúty. Teraz pán Simonek z Litovského parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Áno, v skutku je tomu tak. Ja by som sa však najprv chcel poďakovať za to, že dnes mám možnosť sa tuto vyjadriť a mm, už na jar sa bude konať v Litve konferencia. Pani Likvišute tam bola a pôjde o preskúmanie dopadov a ratifikáciu istambulského dohovoru. Predtým sa tým zaoberal výbor pre ľudské práva, práva, ale teraz pôjde o ratifikáciu a naša predsednička to práve chcela prediskutovať ale potom bola loptička na strane parlamentu, avšak Určite sú s tým spojené aj problémy. Minimálne je tomu tak v Litve. Pred niekoľkými rokmi e, u nás prišlo k hrozným udalostiam spojeným s vraždou, s násilnením, s násilnením v domácnosti a z teoreticko-právneho hľadiska je všetko v poriadku, ale nemáme ani ľudské, ani finančné zdroje, aby sme tieto dobré zákony, ktoré sme už mali, naplnili životom. A moja kolegyňa o tom už hovorila. Teda jedna vec je samozrejme skutočnosť, že Predsednička sa obrátila na ústavný súd, požiadala o objasnenie, no a potom išlo aj o implementáciu do národného práva, ktorou sa zaoberá parlament a už vtedy išlo o otázku, ako s tým naložiť. Aj v našom parlamente sme mali veľmi veľa takých, ktorí boli proti tomu. Ďakujem veľmi pekne, pán Simonik. A teraz Jan Woble, Woblewski z Polski. Nie dziękuję, zwłaszcza panu... Chcem sa e, venovať tomu, čo povedal pán sekretár. Chcel by som povedať, že v Polsku prebiehala a prebieha diskusia o naozaj náročných e, bodoch tohto dohovoru a to z toho dôvodu, že tu existuje obava, že tento dohovor je jedným z mnohých ďalších aktivít, ktorá nie, že by nejakako nemala právnu podstatu, o tom nepochybujem, ale že môže ohroziť rodinu, že môže byť dôvodom dezintegrácie rodiny. V Polsku je, rodin, v Polsku je rodina e, chránená ústavou ako zväzok muža a ženy. A ja osobne, osobne si myslím, že mi je cudzí taký model, v ktorom manželstvo, tak ako v mnohých krajinách západu, je, e, povedzme si to úprimne, e, spolkom obchodného práva e, na čele s, muž, s mužom, teda s dvoma mužmi. A my takto nevnímame vzťah žena, ženy a muža. Áno, je pravda, že je tu otázka násilia. Nie je taká, o ktorej hovorila väčšina, ale o ktorej hovorila pani Liza Ogiu, keď sa hovorí o hospodárskom násilí. To sa mi v tom dohovore páči. A bez ohľadu na to, čo si myslí vláda. V tejto chvíli máme dočinenia takmer vo všetkých krajinách EÚ aj na svete o hospodárskom násilí. A to v mnohých aspektoch. Napríklad je to otázka nevýživy, e, z tohto dôvodu v Polsku štát dopláva 400 miliónov eur tý, na tých ľudí, ktorí využívajú možnosť voľného pohybu a práce v iných krajinách EU a utekajú, skrývajú sa. A preto polský štát musí platiť alimenty. Preto si myslím, že dohovor by mal, mal byť riešený aj na úrovni dohovoru Rady Európy, pretože neexistuje harmonizácia či koordinácia v oblasti boja proti hospodárskému násiliu či, alebo konkrétne nedostatku alebo neplatbe alimentov. Preto by som chcel, aby sme e, sa tomuto venovali v rámci druhého kroku realizácie dohovoru. E, pone Butigiek. Ďakujem pekne a teraz má slovo Claude Butiek z Maltského parlamentu. Maximálne dve minútky. Prosím, dve minútky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Um, na Malte tiež bojujeme proti takémuto domácemu násiliu. My sme v roku 2006 vydali zákon a v maji 2012 sme podpísali istambulský dohovor, ktorý sme v júli 2014 ratifikovali. Malcký parlament momentálne preberá v tejto oblasti ďalší zákon a tento nový zákon podporí istambulský dohovor a zavedie povinnosti, ktoré budú prísnejšie a budeme mať aj prísnejšie tresty pre páchateľov. Dnes sme veľa hovorili o politickej vôli, čo musíme pretaviť do našich akcií. Viac ako pred rokom bola zabitá jedna žena, ktorá, e, ktorá e, sa e, venovala týmto záležitostiam. Tiež Robertu Mecolu ohrozovali a tá osoba, ktorá ju ohrozovala, e, bola súdená pred súdom a potom tu máme aj ďalšie ženy, ktoré trpia mocky, by mali mať nádej, že sa dožijú spravodlivosti. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo Angela Guerra z portugalského parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem v boji proti rodovému násiliu. E, Portugalsko je medzinárodne uznané svojimi dobrými praktikami, udržateľnou politikou, prostredníctvom čoho viaceré vlády postupne implementovali národné akčné programy. Je tu transverzálnosť všetkých e, činnosti vlád. A všetci politici si uvedomujú potrebu investovať do úsilia bojovať proti rodovému násiliu e, a prehlbiť e, prevenčné opatrenia a ochranu obetí. Pokiaľ ide o verejné politiky, hlavná národná stratégia v súčasnosti sa nachádza v rámci 5. 5-ročného e, plánu boja proti domácemu násiliu a tento plán vlastne končí v decembri tohto roku. Sú tam obsiahnuté kompromisy Portugalska na medzinárodnej scéne, najmä v rámci OSN, Rady Európy a CPLP. Tento národný e, program e, takisto prijíma e, ustanovenia Lisabonského dohovoru, pokiaľ ide o rodové, domáce násilie, a Portugalsko bolo prvou krajinou Európskej únie, ktorá ratifikovala tento dohovor jednomyselne. Prostredníctvom tohto nástroju sa snažíme vytvoriť e, stratégie, aby sme mohli lepšie chrániť obete, aby sme mohli obmedzovať e, agresorov, aby sme mohli vyvíjať prevenciu, kvalifikovať e, odborníkov, či už na úrovni súdov, bezpečnostných zložiek, takisto sa snažíme vytvoriť siete pomoci obetiam v našej krajine. Pokiaľ ide o legislatívnu činnosť, tak tam sme prijali zmeny v trestnom zákonníku, ktoré boli prijaté v auguste 2015 v portugalskom parlamente s tým, aby sme vlastne mohli implementovať závery e, istambulského dohovoru. Odsúdili sme E, zmrzačovanie pohlavných orgánov žien, kriminalizované sú e, nútené manželstvá a e, rovnako je, trestným, je, je trestne stíhateľné sexuálne obťažovanie. To všetko je v zákone ošetrené, ale je treba ešte veľký kus cesty urobiť v oblasti zmeny mentalít. A ešte naozaj treba veľmi veľa urobiť v oblasti spolupráce a koordinácie e, spolu s Európskou úniou. Tam je ešte naozaj veľa čo urobiť. Taip, aš labai noriu padėkoti mūsų vertėjams, kad jie dar sutiko penkias minutės padirbti. Pani predsednička laskavo ďakuje tlmočníkom, ktorí poskytli ďalších 5 minút navyše, aby bolo možné komunikovať v rodnom jazyku. Ešte máme 5 minút a teraz pani Fabricia Giuliani z talianského parlamentu. Tiež prosím o stručnosť. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Moje kolegyne už povedali, aké dôležité je, aby sme ratifikovali tento dohovor, aké to bolo dôležité v našej krajine, aké dôležité to bolo pretaviť do záväzných zákonov a ako to porušuje ľudské práva. Tu vzniklo prepojenie medzi násilím a nerovnosťou. Tu však nejde len o otázky, ktoré sa týkajú práv, ale ide tu aj o otázky, ktoré sa týkajú ľudskej dôstojnosti a ľudskej integrity. tu sa hovorí aj o ceste ženy k slobode, ktorá má byť ukončená. A tiež by som chcela pripomenúť, že toto je absolútne novum v mm, e, násilí voči e, na ženách. Toto je reakcia na slobodu, ktorú ženy získali tu nejde o získanie práv, ale o ochranu práv. Musíme tieto práva žien chrániť a keď hovoríme o násilí na ženách, nehovoríme len o porušovaní ľudských práv, o niečom, čo sa týka celej Európy a preto sa môžem len a len pripojiť tej výzve, ktorú predniesli kolegyne, pokiaľ ide o smernicu zo strany komisie, kde by sa zadefinoval pojem násilie na ženách a stal by sa e, skutkovou podstatou trestného činu. A dúfame, že toto v konečnom dôsledku rýchlo ukončíme. Pani predsednička, srdečne ďakuje. E, tiež by som sa chcela ešte raz e, chce veľmi pekne poďakovať všetkým účastníkom tejto pódiovej diskusie. Ďakujem aj Estónsku za to, že počas vlastného predsedníctva ratifikovalo istambulský dohovor a chcela by som sa poďakovať aj za spoluprácu Rakúsku a Bulharsku a ďakujem veľmi pekne aj spravodajkyniam a predstaviteľom všetkých národných parlamentov, aj norskému parlamentu. Je to úplne úžasné, že sme sa spolu takto stretli a spoločne sme sa zamysleli nad tým, ako vyplieniť túto pliagu našej spoločnosti. Budeme sa stretávať aj v budúcnosti, udalosti a zatiaľ vám do vašej práce želám všetko dobré. Pani predsednička láskavo ďakuje tlmočníkom, my ďakujeme za pozornosť a týmto sa táto schôdza uzatvára. E, s účastníkom a členom nášho výboru chcem povedať, že sa stretneme opäť 4. decembra o 14. hodine a teraz vám už len želám pekný večer.